Right, welcome everybody. I'm going to open the meeting. Vítajte, otváram dnešné stretnutie. Predovšetkým by som sa spýtala, či môžeme prijať program schôdze. Ak nikto nemá námietky, postupíme ďalej. Nikto tu nie je, aby si vypočul oznamenia predsedničky, tak či tak ich oznámim. Výbor Ekon 17. marca odhlasoval správu o finančných trhoch, o predaji nakrátko a istých aspektoch CDS Spravodajca by rád začal rokovanie, aby bolo možné uzavrieť túto agendu v prvom čítaní. Je to súčasť priorít komisie a mandát na rokovanie. O tom sa bude hlasovať v Ekone a v týme bude tieňoví spravodajcovia, spravodajca a ďalší členovia. Neboli žiadne námietky a preto budeme takto postupovať ďalej. Výber Ekon 16. marca odhlasoval správu o profesionálnom prevoze minci a bankoviek euro a spravodajkyňa tiež by rada uzavrela túto agendu v prvom čítaní a v súlade s, poriad, s postupom Takisto bude mandát na rokovanie odhlasovaný vo výbore IKON a spolu so mnou bude spravodajkyňa a tieňoví spravodajcovia v týme, v rokovacom týme. Takisto neboli vznesené žiadne námietky, preto budeme postupovať takto. A napokon výbor IKON bude hlasovať 22. marca, to je zajtra, o správe o doplnkovom dohľade nad e, finančnými inštitúciami vo finančných konglomerátoch a po tomto hlasovaní bude oznámenie o tom, že tiež sa bude snaži- budeme snažiť o dohodu v prvom čítaní. Ja by som e, rada poprosila členov, aby zajtra na hlasovanie, kedy sa bude hlasovať aj o vymenovaní kandidátov na post výkonných riaditeľov orgánov európskeho dohľadu, aby sa dostavili na toto hlasovanie. To je koniec oznámení predsedničky. Bod 3 bol odročený. Takže prechádzame k predbežnému harmonogramu a to konkrétne k bodu 5. Je to menový dialog s prezidentom Európskej centrálnej banky Žánom Klodom Trišetom a ostatní kolegovia láskavo počkajú, kým ja pôjdem po pána Trišeta. Um, Ďakujem. Veľmi rada medzi nami vítam Jean-Claude trichetta prezidenta Európskej centrálnej banky. Budeme sa venovať menovému dialogu. Niekoľkí z vás iste eh, ste Viete, že to bude, pretože sme sedeli spolu v úzkom krúžku, venovali sme sa balíčku hospodárskeho riadenia a teraz pokračujeme v rozhovore na ďalšom stretnutí, hneď po jeho predchádzajúcom stretnutí. Začneme zvyčajným postupom. Prihovorí sa nám najprv Jean-Claude, potom bude, budú otázky a odpovede. Takže nech sa páči, máte slovo, pán predseda. Thank you very... Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení kolegovia, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Ako pri mnohých príležitostiach predtým, naše stretnutia sa uskutočňujú v výnimočných ťažkých časoch, tragický vývoj v Japonsku, prúdovania hodné straty na ľudských životoch. A tu v Európe naše dnešné vypočutie prichádza v čase medzi dvomi stretnutiami na úrovni šéfov, teda hlav štátov a vlád, v čase, keď sa príjmajú veľmi dôležité rozhodnutia o hospodárskej správe, o reforme a, a tieto časy sa približujú. Predtým, ako sa sústredíme na dnešné témy, dovolte mi povedať niekoľko slov k hospodárskej k reforme hospodárskej správy. Ako viete, Rada ECOFIN prijala minulý týždeň taký všeobecný prístup k tejto agende. Tento prístup obsahuje rozličné zlepšenia. Mnohé z návrhov, ktoré sú veľmi dôležité pre posilnenie rámca správy, ešte neboli vzané do úvahy. Toto je nevyhnutné, aby sme sa poučili z krízy. Naši európsky spoluobčania sa obávajú o našu budúcnosť dlhodobo a žiadajú oficiálne orgány, aby urobili všetko preto, aby sa nezopakoval tento vývoj, ktorým sme prešli v posledných rokoch. Takže podľa Eurobarometra skoro 80 občanov v e, krajinách eurozóny si myslí, že lepšia koordinácia hospodárskej politiky medzi členskými krajinami, teda účinná a efektívna hospodárska správa bude potrebná, aby sme bojovali s finančnou a ekonomickou krízou. Pred desiatimi dňami členské štáty predložili vyhlásenie zamerané k lepšej, k lepšiemu zosúladeniu hospodárskej politiky v eurozóne. Toto vyhlásenie obsahuje mnoho bodov, ktoré sú predložené v šiestich legislatívnych návrhoch. E, ešte lepšie ako toto vyhlásenie teda aby sme ho poňali také paralelne, bolo by lepšie, keby sme tie základné body zapracovali do súčasného legislatívneho konania. Pretože toto by zvýšilo dôveryhodnosť tohto vyhlásenia aj subjektov, ktoré predložili toto vyhlásenie. Teraz sa vrátim k k vývoju, eh, ktorý sa týka hospodárskej a menovej oblasti. Na našom stretnutí v novembri budeme sa sústrediť na analýzu správnej rady, ktorá zasadla pri príležitosti schôdze 3. marca. Prichádzajúce údaje potvrdili náš názor, že tempo hospodárskej činnosti zostáva pozitívne. Keď sa pozrieme dopredu, očakávame, že hospodárstvo ďalej bude profitovať z obnovy, ktorá prebieha v svete hospodárstva a menová politika, ako aj opatrenia, ktoré majú zlepšiť fungovanie finančných systémov. Zároveň, pokiaľ ide o cenový vývoj, infláciu v eurozóne toto rastie a vo februári Eh, inflácia HICP vzrastla o 2,4% po 2,3% z januára. Tento náraz potvrdzuje vyššie ceny komodít. Zvlášť ostrý nárast cien energií viedol k, k zvyšovaniu cenového tlaku v počiatočných fázach výrobného procesu. Je kľúčové, aby sme sa v tomto momente vyhli nedávnemu nárastu, tomu, aby sa nárast inflácie odzrkadlil v širších dopadoch prostredníctvom e, vyšších cien e, alebo dopadov na vyššie mzdy. Toto by viedlo k inflačným tlakom v strednodobom meradle. Podľa správnej rady, ako sa táto vyjadrila 3. marca, e, riziko ktoré z toho vyplýva na ceny, je smerom nahor. Ceny komodít sa môžu, e, môžu zraz viac, ako sa očakávalo a takisto ostatné ceny by mohli byť vyššie vzhľadom na to, že je tu fiskálna potreba fiskálnej konsolidácie v následujúcich rokoch. Prebiehajúca obnova by mohla viesť k silnejšiemu rastu a tlaku na domáce ceny. Pokiaľ ide o, o budúcu menovú politiku, nemám k tomu čo dodať, teda k tomu, čo som už povedal, mene správnej rady pri príležitosti nášho posledného e, rozhodnutia o menovej politike na stretnutí, ktoré sa skutočne začiatok tohto mesiaca. Pokiaľ ide o poskytovanie likvidity, správna rada rozhodla, E, že to bude prebiehať v druhom e, štvrť roku 2011 a za to za rovnakých podmienok ako v prvom štvrť roku 2011. To znamená, že e, budeme aj naďalej uplatňovať pevné postupy, pokiaľ ide o tendre a budeme posilňovať naše kroky až do polovice júla. Teraz budem hovoriť o, o špecifických témach. Pani predsednička, pýtali ste sa ma, uh, Um, na, na štátne dlhy. Chcel by som zdôrazniť e, znovu, že spôsob, ako sa vyhnúť riziku krízy štátneho dlhu v hospodárskej menovej únii, e, spočíva v zdravej e, makroekonomickej politike a v posilnení hospodárskej správy. Zároveň vlády zvažovali E, nástroj stáleho riadenia kríz a to bolo užitočné. E, zo strany Európskej centrálnej banky vytvorenie takéhoto nástroja je zásadné preto, aby sme pozitívne prispeli k finančnej stabilite v eurozóne ako celku. Rád by som zdôraznil dva aspekty. Poprvé, nástroj žiadnym spôsobom nesmie oslabiť stimuly pre zdravú fiskálnu makroekonomickú politiku, ktorá prebieha vo všetkých členských krajinách. Musí, nesmie oslabiť stimuly, eh, pokiaľ ide o fiskálne a, makroekonomické opatrenia v krajinách, ktoré sa to týka. Teda chceme sa vyhnúť ďalšiemu riziku. Po druhé, vzhľadom na to, že eurozóna má e, vysoký stupeň hospodárskej a finančnej integrácie spomedzi krajín, tak nástroj by mal byť schopný e, využiť celú škálu nástrojov, ktoré sa budú uplatňovať e, v boji proti šíreniu situácie, kedy je ohrozená trhová stabilita. Je preto nevyhnutné podporovať krajiny a zachovávať prístup k trhu. To by mohlo byť primeraným spôsobom Znamená to, že sa musia opatrne využívať fondy. V tomto kontexte ďalej považujem sekundárne e, trhové zásahy za užitočné. Pokiaľ ide o inštitucionálnu metódu, aby sa vytvorilo ESM, Európska centrálna banka ako aj parlament podporujú, e, čo e, najširšie uplatňovanie e, unijné metódy a víta to na základe skúseností, ktoré sme získali. ESM by sa mohla stať nástrojom únie e, v primeranom čase. E, medzi tým Európska centrálna banka si myslí, že hodnotenie situácie, ktoré vedie k aktivácii ESM a podmienkách, pokiaľ ide o finančnú pomoc, Ehm, znamená, že tu musí byť zaangažovanosť inštitúcií únie a, teda to musí, ehm, musia využívať e, svoju expertízu a, a perspektívu únie e, v širšom slova zmysle. Pokiaľ ide o bankové riešenia, tak tento nástroj obmedzujúci náklady spojené s krachom bank v prípade cezhraničných skupín by mal uľahčiť rokovania pokiaľ ide o zdieľanie verejných nákladov, v prípade, že to bude potrebné. Preto podporujeme ehm, politické ciele nového európskeho rámca pre obnovu bank a riešenie, e, ktoré navrhuje komisia. Hoci implementácia nového režimu v EÚ by mohla znížiť e, fiskálne náklady, ktoré sú spojené s krachom bank. Myslím, že konkrétne dohody by sa mali vytvoriť preto, aby sa zabezpečilo to, že v budúcnosti finančný sektor bude znášať riziko možných kríz, ktoré nás v budúcnosti čakajú. Ako e, časť tohto e, rámca bankové poplatky akumulované v tomto nástroji by sa tiež mohli zvažovať. Avšak e, takýto poplatok by sa mal e, vnímať ako doplňujúci nástroj v sérii nástrojov, ktoré sú zamerané na um, systematicky dôležité banky, zvlášť teda pokiaľ ide o kapitálové a likvidné prebytky. A Rada pre finančnú stabilitu, ako viete, skúma viaceré možnosti, zvlášť ide o uh, E, kontingentný kapitál a e, dlhové nástroje. A za týmto účelom vítam tú skutočnosť, že Európska komisia zvažuje bankové poplatky ako aj tie záchranné opatrenia vo svojich plánoch, pokiaľ ide o budúce riadenie kríz v EÚ. Eurocentrálna banka je ochotná naďalej prispievať e, k tomu, aby sme boli schopní riešiť výzvy, ktoré sú teraz pred nami v rámci E, tohto nástroja. Chceli by sme využiť e, túto dvojdňovú schôdzu, aby sme sa venovali ďalšej veľmi aktuálnej téme v e, záverečnej príprave návrhu nariadenia o derivátoch v priamom predaji a o ďalších produktoch boli sme radi, keby váš výbor vypracoval návrh správy k tejto dôležitej legislatívnej iniciatíve aby ste zohľadnili významnú úlohu, ktorú zohráva Centrálna banka v tom, že zabezpečujeme stabilitu a bezpečnosť finančných trhov. E, centrálna banka už dokázala, e, aká je dôležitá úloha v tomto procese a budeme naďalej sa snažiť o zvyšenú stabilitu aj v rámci nového nariadenia. To znamená, že Centrálna banka chce byť e, zapojená do nového rámca um, týchto um, CCP a bude e, spolupracovať e, s dohľadnými orgánmi e, v procese povoľovania. Taktiež budeme sledovať obchody s tretimi krajinami a s partnermi z týchto krajín a taktiež so zdrojmi cených papierov. Návrh komisie, ktorý je k dispozícii, pravdepodobne ehm, navrhuje, aby sa uzatvárali bilaterálne kontakty medzi týmito orgánmi teda dohľadu a Európskym orgánom dohľadu. E, teraz by som sa v krátkosti vyjadril k ďalšej téme, e, k tzv. euroobligáciám. Centrálna banka nepodporuje zavedenie takýchto euroobligácií, ktoré sa budú považovať ako e, obligácie bank, e, respektíve vlád, ktoré budú ručené a budú vychádzať zo spoločného základu e, za týchto okolností. Berieme do úvahy, že e, za účelom podporiť rozvoj eura a taktiež trhov s cenými papiermi, je potrebné prijať mechanizmus, aby sa znížil tlak na krízu štátnych dlhov. Pokiaľ ide o podporu Um, trhu s cenými papiermi v rámci eurozóny. Hlavnou výhodou by mohli byť eh, úspory v oblasti nákladov a taktiež eh, zníženie premie likvidity na trhu s cenými papiermi. Um, ak by sa zaviedli tieto obligácie, e, výrazne by sa narušil e, celý systém porovnávací kritérií a bolo by veľmi ťažké porovnávať napríklad tieto výsledky s situáciou Spojenými štátmi. Ehm, takýto dopad by e, bol veľmi negatívny na vývoj vlastných štátnych dlhov a to znamená, že takéto euroobligácie by um, síce z krátkodobého hľadiska teda znižili tlak na uh, finančných trhoch, ale neboli, neboli by dlhodobým riešením. Uh, v našom institucionálnom rámci je fiskálna disciplína zabezpečená tým, že sú e, dodržiavané isté domáce ustanovenia, e, spoločný inštitucionálny rámec e, riadenia, teda zmluva a pak stability a rastu a taktiež investóri a sporiaci samotní eh, hodnotia situáciu na tom trhu. Ehm, takéto mm, obligácie, ktoré by mali spoločnú záruku, by neumožnili ehm, šetriteľom a taktiež investorom eh, vyhodnotiť dopad fiskálnej politiky v jednotlivých krajinách. A kým nemáme eh, federáciu, alebo kým nie sme federáciu, nemáme federálny rozpočet, toto by bolo problémom v tomto súčasnom inštitucionálnom rámci musíme zabezpečiť dôležitý pokrok podľa nás eh, medzi eh, riadením a dohľadom v oblasti fiskálnej politiky, eh, tak aby sme zlepšili oblasti riadenia a zároveň by tieto politické rozhodnutia mali ostať na národnej úrovni. Vážení poslanci. Ďakujem vám za vašu pozornosť a samozrejme som k dispozícii, ak vy chcete položiť nejaké otázky. Ďakujeme pekne. Prejdeme i hneď k diskusii a prvú otázku v mene skupiny EPP položí pán Gozes. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán predseda. Otázka, ktorá bude krátka, ale komplikovaná. V prvej časti Prostredníctvom vášho, vášho prejavu ste nám povedali, čo si myslíte o opatreniach, pokiaľ ide o hospodárskú správu, ktoré sa navrhujú. Takže ak chcete k tomu niečo doplniť, to by bolo pre nás veľmi dobré. A druhá otázka, ktorá je taká technickejšia, pýta, týka sa to investičných dlhov členských krajín. Viem, že toto je otázka, ktorú ste už dostali, ale nie verejne, takže vám ju teraz skladiem a siete, či tá, tento dlh Investičný dlh sa bre, berie do úvahy v prípade e, bilancie. Aj my teda k tomu nie sme naklonení. Ja by som rád poznal stanovisko predsedu ECB. Ďakujem za vašu odpoveď. Merci beaucoup de, de votre question. Ďakujem pekne za vašu otázku, za vaše dve otázky. Ak sa práve tak ako som to povedal pred nejakým časom, si myslíme, že ešte musíme urobiť veľký pokrok eh, preto, aby sme sa skutočne poučili z krízy, ktorú poznáme od roku 2007 a potom v priebehu 2008. A teda všimli sme si eh, celú sériu pokrokov, ktoré sa, dosiah- ktoré sa dosiahli, pokiaľ ide o zvrátenie bremena dokazovania, a vzhľadom na to, že e, vyhovovať alebo vysve, vyhovieť alebo vysvetliť, toto bolo, tento princíp bol akceptovaný časťou vlád, pokiaľ ide o rozpočtový dohľad, myslíme si, že v tejto oblasti, ako aj v iných oblastiach, ešte musíme urobiť veľký pokrok. Ako som povedal niekoľkokrát, trialog e, si uvedomuje, a aj parlament e, teda využíva svoje právomoci a to je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o dlhy spojené s investíciami štátov, neprekvapím vás, keď vám poviem, že si myslíme, že tieto dlhy sa musia zaučtovať normálne v tom dohľade, ktorý vykonávame. A teda v súčasnej dobe je jasné, že sa to bude počúva, počítať všetkými investormi a sporiteľmi národnými, európskymi a medzinárodnými. Teda tu e, nemôžeme váhať. Samozrejme, musíme to plne vziať do úvahy. Je to dlh a musí sa to brať ako také. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Druhá otázka bude v mene skupiny socialistov a demokratov. Pán Harkok. Vážený pán predseda, pripravujete e, zvýšenie úrokových sadzieb, e, čelíme inflácii na trhoch surovín. To by sa mohlo odzrkadliť potom v hospodárstvách, v hospodárskych systémoch a táto inflácia je infláciou nákladov, nie je to inflácia menového pôvodu. Pripomenuli ste na jednom vypočetí, že menová masa rastie miernym tempom a teda jediný, jediný teoretický spôsob, ako, sa, mm, ako môžeme ovplyvniť túto infláciu, je že vyvoláme nárast nezamestnanosti a potom s vrátenou Filipsovou krivkou to bude mať vplyv na, na menu ale niektorí teda o tomto účinku pochybujú. Moja otázka je teda veľmi jednoduchá. Či uh, sprísnenie menovej politiky v súčasne je spôsobom, ako bojovať proti inflácii, ktorá nie je pôvodom, ktorá nemá pôvod v menovej oblasti, bez toho, že by sme znášali riziko, že ohrozíme obnovu a zvýšime nezamestnanosť. Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu otázku. Ako som už povedal v, v úvodných poznámkach, a myslím, že dnes e, nemám čo povedať e, k tomu, čo už bolo povedané správno e, radou guvernérov na poslednom stretnutí, ako viete. Budúce stretnutie je naplánované a vtedy príjmeme rozhodnutia, ale nemám čo doplniť k tomu, čo sme už povedali. Je zásadné pochopiť, že v období, eh, ktorým prechádzame, kedy máme nárast a zvyšovanie inflácie, ktoré je značné, hlavným princípom všetkých centrálnych bank je tomu, aby sme sa vyhli druhému kolu. Teda, aby sme sa vyhli tomu, že hospodárski aktéry a tí, ktorí definujú ceny, teda podniky, ktoré definujú ceny, tí, ktorí definujú tieto veľmi dôležité ceny, sociálni partneri, keď rokujú medzi sebou, aby toto všetko vza- bralo do úvahy tú skutočnosť, že my sme tu preto, aby sme zaručili pre našich občanov stabilitu cien. A cenová stabilita je samozrejme veľmi zásadná pre najchudobnejších spomedzi nás. Cenová stabilita je to, čo sa od nás žiada s veľkým dôrazom zo strany našich občanov, a teda zvlášť tých, ktorí e, sú najchudobnejších. Takže v minulosti, e, ktorá bola tiež ťažká, sa nám podarilo zachovať cenovú stabilitu a vyhnúť sa tomu efektu druhého kola v 12 prvých rokoch eura. Mali sme infláciu, ktorá v priemere reč, ročne alebo na konci minulého roka bola 97%, teda um, menej ako 2%. Takže musíme uh, sa snažiť, aby tu nebol efekt toho druhého kola v súčasnom období, ktoré je obdobím, ktoré je objektívne náročné. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Teraz mene skupiny ALDE Ehm, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste znovu prišli medzi nás. Musím povedať, že som bola trochu prekvapená dôvodmi, ktoré ste uviedli voči euroobligáciám. Poznám túto diskusiu hlavne v niektorých členských krajinách a môžem pochopiť, to, že musíme byť rozumní v čase, kedy niektoré euro, krajiny eurozóny majú problémy a veľmi rešpektujem Európsky ústavný súd, ale vy ste boli pri zavedení eura. Boli by sme mali euro, ak by sme si vtedy povedali, že musíme počkať, vytvoriť e, komplexnú politickú federáciu. My sme to urobili naopak. Takže vidíme, aké sú tu limity, ale nemyslíte si, že rešpektujúc všetky dobré dôvody, by tu mohol byť priestor pre vytvorenie takéhoto nástroja, a ja to zdôrazňujem, má to svoje výhody a, ja vzdávam hold tým, ktorí pred 20 rokmi dokázali odvahu voči tomu, čo sa v tom čase považovalo za reálne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chápem veľmi dobre, že existujú návrhy e, v tomto smere a ja uvediem stanovisko ECB a pochopíte, že v, za súčasných okolností, keď sa pozeráme na to, čo sa zistilo v minulosti, čo odhalila kríza veľkou silou nielen v Európe, ale vo všetkých rozvinutých krajinách. Všetky majú rovnaké problémy ako my, všetky majú rozpočtové problémy. Uh, ako viete, eurozóna sa skonsolidovala v situáciu, ktorá z tohto hľadiska je oveľa lepšia v porovnaní so situáciou v USA a s Japonskom máme tento rok, teda budeme mať podľa súčasných prognóz deficit, ročný deficit eurozóny a konsolidované verejné financie, ktorý bude predstavovať asi polovicu deficitu v Japonsku a v USA. Je to taký všeobecný problém, problém, ktorý nie je len problémom e, samotnej stavby eurozóny, ale je to všeobecný problém e, rozvinutých krajín. E, Rada guvernérov ECB si myslí, že je potrebné dotlačiť krajiny tlačiť ich tým dobrým smerom všetkými možnými nástrojmi a nástroj, ktorý považujeme za najdôležitejší, myslím, že v tomto sa zhodneme, je posilnenie hospodárskej správy, sa hovorí v posilnení. To platí pre e, rozpočty a rozpočtový dohľad, ako aj dozor nad makroekonomickou politikou a je jasné, že my v Rade guvernérov ECB si myslíme, že dohľad nad investormi a sporiteľmi tiež zohráva svoju úlohu a musí zohrávať svoju úlohu preto, aby sme dotlačili jednotlivé vlády, krajiny a parlamenty smerom k, k tomu rozumnému postoju. Chápem návrhy, ktoré prichádzajú z rôznych strán, možno aj od vás, ale toto nie je naše stanovisko. No- Ďakujem pekne. Teraz v mene skupiny ECR, Vicky. Ďakujem. E, srdečne vás vítame, pán Triše. Vždy nás veľmi zaujíma, čo nám hovoríte. Naša skupina obsahuje 9 rôznych krajín a 7 z nich e, nie je členom eurozóny. To však neznamená, že nás nezaujíma táto problematika. Ja ako spravodákyňa pre rozpočtový rámec som predložila pozmeňovacie návrhy, ktoré požadujete a síce e, nezávislé inštitúty pre dohľad a pre e, predpoklady, tak aby to fungovalo v eurozóne. Teda naozaj veľmi pozorne sledujeme čo hovoríte. Rada by som sa vyjadrila k niečomu, čo sa týka všetkých, eh, a síce ide o banky a cezhraničné bankové operácie. Niektorých eh, z nás prekvapuje, že eh, neboli žiadne bankové obligácie obsiahnuté v tom Európskom mechanizme stability, ktorý sa prijal minulý týždeň. K tomu by ste sa možno mohli vyjadriť. aj jedna z vecí, ktoré sme si všimli počas krízy, je, že rozdiely v e, pravidlách bankrotu spôsobujú, e, že nemáme vhodné mechanizmy na to, aby sme riešili krízu likvidity v bankách. E, vy vo svojom zozname, o ktorý sa chcete snažiť, ste uviedli, že chcete zaviesť pravidlá bankrotu na zahraničnej úrovni podľa mňa je potrebné, aby daňoví poplatníci nemuseli vždy znášať následky takýchto nedostatkov. Súhlasíte v tomto so mnou alebo nie? Ďakujem pekne. E, plne súhlasím s tým, že na európskej úrovni aj na globálnej úrovni by bolo vhodné a veľmi dôležité zaviesť vhodnú koordináciu pravidel, ktoré sa týkajú bankrotu aj pre zahraničné inštitúcie. Je to jedno z hlavných ponaučení, ktoré sme si odniesli z krízy a taktiež po tragických udalostiach z polovice septembra 2008. Okrem toho sa to sleduje nielen na európskej úrovni, ale aj na celosvetovej úrovni eh, na eh, Rade pre finančnú stabilitu, taktiež za spolupráce s, s bazilským výborom. Myslím, že máte pravdu v tom, že musíme zaujať integrovaný prístup, musíme zabezpečiť integrované financie, musíme mať zraničné inštitúcie. To všetko potrebujeme, a najmä keď hovoríme o takých cezhraničných eh, inštitúciách, ktoré sú dôležité na kontinentálnej aj na globálnej úrovni. Je nevyhnutné zabezpečiť pokrok v tomto smere. Nie je to jednoduché, ale Centrálna banka vám eh, v tomto bude pomáhať, máte jej podporu. Eh, považujeme sa to za veľmi dôležité, ak chceme predísť opätovným, eh, veľmi závažným ťažkostiam, ku ktorým došlo. V minulosti bolo to najmä badateľné v čase bankrotu Lehman Brothers, pretože bolo tak zjavné, že pravidlá v jednotlivých častiach, teda na druhej strane Atlantiku, boli úplne iné ako u nás napríklad. E, tedy to bolo skutočne veľmi jasné. Nie je to len európsky problém, je to globálny problém, najmä z hľadiska um, rozvinutej ekonomiky. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz máme skupiny zelených Filip. Predseda, chcel by som sa vrátiť k tomu, čo ste povedali o základoch Európskej únie ako celku. Hovoríte, že je v situácii e, rozpočtových deficitov, ktoré sú o polovicu lepšie ako deficity v USA a Japonsku. Ale je tu relatívna rovnováha, pokiaľ ide o externý obchod. Zdôrazňujete to, že v rámci našej hospodárskej správy sa musíme vrátiť e, e, teda musíme vrátiť krajiny, ktoré nie sú konkurencieschopné, naspäť. Ehm, nemôžeme vyvážať navzájom, ale musíme vyvážať von, na vonok. Takže e, ste advokátom Európy, ktorá by mala mať e, mm, obchodný prebytok, pokiaľ ide o zahraničný obchod a máme makroekonomické rozdiely v eurozóne, takže pokiaľ ide o zónu nemeckej marky a Škandináviu, aké sú ostatné nástroje, ktoré odporúčate preto, aby sme sa lepšie prispôsobili situáciám, ktoré sú také rozdielne, ako keď si porovnáme Nemecko, Grécko alebo Belgicko. Ďakujem. Ďakujem pekne. K prvej otázke by som povedal, že e, toto je stanovisko Európskej centrálnej banky, ale tiež stanovisko všetkých vlád. Uh, a celkom iste Európskeho parlamentu, že musíme posilniť konkurencieschopnosť Európanov a teda umožniť Európanom, aby mali prístup k väčšiemu rastu, k vyššej zamestnanosti a k vyššej životnej úrovni na hlavu, teda na jedného obyvateľa. A teda, aby situácia bola lepšia a zároveň sa zachovala rovnováha. Takže vidím e, konkurencieschopnosť a jej nárast ako Eh, väčší manevrovací priestor pre vytváranie eh, pracovných miest a pre hospodársky rast, pre zvýšenú životnú úroveň. To je samozrejme zásadné, pretože máme úroveň nezamestnanosti, ktorá nie je priateľná a teda sa musíme sústrediť v tom manevrovacom priestore na zvýšenie našej konkurencie schopnosti tým, že zvýšime eh, zamestnanosť, vytvoríme pracovné miesta a to je želateľné. Je pravdou, že máme rovnováhu a e, mám takú hypotézu, že Európania v EÚ a v eurozóne zostanú, e, zachovajú túto rovnováhu, pretože takýto je ich historický postoj od druhej svetovej vojny. Nie sme kolektívne e, v nerovnováhe a blížime sa k rovnováhe takmer stále. Eh, mohli by sme si myslieť, že v strategickej dlhodobej perspektíve európska demografia je taká, eh, že určitý prebytok, pokiaľ ide o bilanciu bežných platieb, je želateľný a nie naopak. Eh, vidíme rozvinuté krajiny, ktoré samé majú mm, externé deficity, takmer permanentne štruktúralne deficity. Nemyslím si, že je to rozumné, keď e, sa pripravuje e, dôchodková reforma a vzhľadom teda na demografický vývoj taktiež nie. Pokiaľ o druhú otázku, tak by som povedala len veľmi stručne, že v eurozóne máme situáciu, kde menová politika je daná kde som veľmi rád, že pred vami môžem zopakovať to, čo sme uviedli pre našich občanov a to, čo sme dokázali za 12 rokov, teda zabezpečiť cenovú stabilitu, ktorú si želali a ktorá bola v súlade s tým, čo sa dialo v mnohých krajinách, teda menej ako 2, 2%. Samozrejme, toto môže sa stáť, že ostatné nástroje hospodárskej politiky, ktoré sú v rukách vlád, sa budú musieť využiť čo najaktívnejšie. Tu by som spomenul rozpočtovú politiku, samozrejme, e, štrukturálne reformy, signály, ktoré by sa mohli dať v oblasti vývoja nákladov v danom hospodárstve a tiež by som spomenul opatrenia v oblasti makrofinančného dohľadu, pretože vzhľadom na krízu tieto pravidlá ehm, môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu a nehrali ju v minulosti, musia ju hrať v budúcnosti. Ďakujem. Teraz zastupca GUE. Miguel Portáš, to mám napísané, je tu? Jürgen, e, ďakujem pekne. A ďakujem aj za to, že ste k dispozícii k diskusii, pán Triše. E, neustále e, sa odvolávate na dôveryhodnosť verejnej ruky, tá je nevyhnutná, samozrejme. A už e, v našom kole sme hovorili o tom, že problém prílišného zadlúženia sa týka predovšetkým teda minimálne príčina toho vysokého zadlženia v súčasnosti je príčinou bankovej, je to kvôli bankovej kríze a to nesúvisí s dôveryhodnosťou verejného sektora. E, je to problém na úrovni bank, nie verejného sektora. Vy by ste mali sa sústredovať preto na dôveryhodnosť bank skôr. Myslím, že to musí e, e, zaznieť veľmi jasne v tejto ofensíve, že tu ide o dôveryhodnosť bank je potrebné si uvedomiť, že verejný sektor bol partnerom v bojovaní proti tejto kríze, partnerom bank. A s tým súvisí moja druhá otázka alebo pripomienka a síce k euroobligáciám. Nebolo by podľa vás o mnoho prínosnejšie pre zadlžené krajiny práve e, týmto euroobligáciami odľahčí to bremeno zadlženia, v ktorom sa ocitli napríklad Španielsko alebo Portugalsko. E, v každom prípade by sa vedeli o mnoho jednoduchšie vysporiadať svojimi dlhami, keby mali k dispozícii napríklad takýto nástroj euroobligácií. Keď sa pozrieme do Japonska, e, vy ste v úvode spomenuli, aj tam si treba uvedomiť, že finančná finančná potreba, ktorá e, bude súvisieť e, s situáciou Japonska, sa tiež ozrkali na finančných trhoch. Na to nesmieme zabúdať. Aj to by sa možno mohlo vyrovnať práve euroobligáciami. Ďakujem. Thank you very much indeed. I would... Hm, ďakujem za otázku. Naozaj súhlasím s tým, čo ste práve povedali o finančnom sektore. Tento sektor preukázal, aký je krehký a to je úplne nepriateľné. Ako všetky štáty riešia všetky pokročilé ekonomiky, riešia tú istú vec, zmobilizovať sa, zmobilizovať verejnosť voči najhoršej kríze od prvej svetovej vojny. Nie od druhej, ale od prvej svetovej vojny. Naozaj je tomu tak. A prečo je také dôležité, aby sme sa poučili, vzali si skúsenosť zo všetkého toho, čo sa dovtedy doteraz udialo. Rozvinuté hospodárstva riešia situáciu inak ako krajiny, ktoré nie sú také rozvinuté a takisto je tu individuálne riešenie každej jednotlivej krajiny. Možno niekde majú krajiny problémy s bankami vnútroštátne, ale v iných krajinách tomu tak nie je. Je to tak aj v Európe, je to tak aj v celom svete. Takže treba si uvedomiť, že nie všade majú banky problémy a myslím si, že treba dôverovať tým, čo sú zodpovední, že urobia všetko, čo treba. Máte pravdu, keď trváte na tom, že banková dimenzia musí byť zapracovaná do riešenia, ale treba obozretne e, aj s fiškálnou dimenziou nakladať. V každom prípade by sme sa mali vyhnúť katastrofám, ktoré by sa mohli udiať, pretože štát nebol dôveryhodný v čase krízy. Keby neboli bývali dôveryhodní v tej chvíli, tak by bolo nemožné vyhnúť sa kríze, ale keďže predtým mali istú dôveryhodnosť, dá sa postupovať ďalej a do budúcnosti sa musíme poučiť z tohto, že istá dôveryhodnosť zachovaná byť vždy musí. Hovorím o Európe, ale aj o zvyšku sveta, kde táto viera, dôveryhodnosť musí fungovať aj z oči v oči možným budúcim ťažkostiam. Čo sa týka vašej poznámky k eurobondom, už som vysvetľoval, prečo máme pocit, že v tejto fáze by nebolo rozumné ich zaviesť, hoci vidím meritum vášho argumentu, Myslím si, že z toho stanoviska, z ktorého vychádzate, je možné sa pozerať na veci, ale my nie sme presvedčení, že argumenty svedčia pre takéto riešenie. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Teraz sa vraciame opäť k EPP a slovo má pán Burkart. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani predsednička. Dve otázky. Jednak k Japonsku nedávne zásahy na devizových trhoch e, viedli k výraznému oslabeniu jenu a tým e, by sme mali pomôcť hospodárstvu Japonska. Minulý týždeň, najmä v piatok, e, niekoľko miliárd sa napumpovalo do tohto systému, aby sme e, predišli kolapsu. Ako vnímate to, že bankový systém celosvetovo e, sa vystaví ďalšiemu tlaku e, v dôsledku týchto najnovších udalostí? Myslíte si, že tomu tak bude? A myslíte si, že tým, že sa tak výrazne naruší japonské hospodárstvo a tým aj prepojenie jednotlivých hospodárstiev, myslíte si, že situácia sa aj kvôli tomuto zmení, že bude nejaký dominový efekt? A potom ďalšia otázka. Uh, Vaše funkčné obdobie končí žiaľ v októbri. Myslím, že e, mnohí e, kolegovia v tomto e, súhlasia. Ja by som sa vás rád opýtal vzhľadom na mnoho problémov, aké ťažiska, aké um, hlavné body si chcete ešte stanoviť ako ciele pre tie blížiace sa mesiace, tak aby váš um, nasledovník nielen um, mohol pokračovať v tom, čo sa začne, ale aby potom eh, v eh, blížiacej sa zime mohol predniesť aj nejaké pozitívne výsledky, nejaké dobré správy pre slávnosti, ktoré budú v zime. Ďakujem. Eh, Ďakujem za túto otázku. Najprv k Japonsku. Ako sme videli v ostatnom týždni, prijal sa konsenzus medzi exekutívnymi odvetviami a centrálnymi bankami v rámci G7. kedy sme vyjadrili spoločný postup voči signálu, ktorý treba vyslať trhom, vrátane takých mien, ktoré nie sú naviazané pevne Myslím si, že to bol ten najdôležitejší signál, ktorý za daných okolností sa dal vyslať. Nebudem sa podrobne vyjadrovať k dopadu toho, čo sa dá pozorovať v Japonsku. Samozrejme, že to všetko pozorne sledujeme a konkrétne aj dopad na japonské hospodárstvo a možno i dopad na partnerov Japonska. Máme prípad príklad z Kobe, kde je vidno, z toho sa dá usudzovať, že sme v odlišnej situácii. Ľudské dramatické osudy sú hrozné. Prebieha to tam dráma a zvyčajne sa po takejto dráme najprv zníži o veľký, veľký skok aktivita, ktorá súvisí s touto drámou a potom po istom období je všetko absorbované a následuje fáza rekonštrukcie a dokonca, ak môžem použiť také slovo, aktivizácie. Takže ide o jemnú rovnováhu a ťažko povedať, v akom bode tejto krivky tohto vyvinu sme, ale naozaj to veľmi pozorne sledujeme Samozrejme, tu je aj jadrový aspekt celej veci, ktorý nemá len japonský rozmer, ale celosvetový rozmer. Je to problém prvého rádu, ktorý rezonuje všade vo svete. K druhej otázke povedal by som, že občas mi kladú otázku, či súčasné obdobie je mimoriadne náročné Eh, úprimne povedané, podľa mňa všetky obdobia sú náročné. Odkedy sme nastolili euro, tak sme sa pasovali s internetovým obchodom, potom drámou z 11. septembra, potom máme, potom bola ropná kríza, potom komoditná kríza. A neskrývame, že kríza, ktorá vypukla v roku 2008, nie je náročná. Je samozrejme toto obdobie je mimoriadne náročné, ale ja budem pracovať ako zvyčajne. S kolegami budeme prijímať rozhodnutia buď výkonná rada, teda šestka, alebo ostatní, ktorí môžu príjmať rozhodnutia v rámci rady banky, kde je 23 ľudí. Takže všetci títo moji kolegovia konáme tak, aby sme sa zhostili svojich zodpovedností v týchto ťažkých časoch a myslím si, že všetci, ktorí pracujeme v celoeurópskych inštitúciách, je toto obdobie mimoriadne náročné. Kladíte mi otázku, keby som sa sústredil na jednu vec, čo by som urobil. Podľa mňa, keby sme mohli zlepšiť veci pri hospodárskej správe, Myslím si, že to by bol obrovský skok pre všetkých a veľmi dobre do budúcnosti. Ďakujem, hovorí predsednička za SND Edward. Len krátka otázka. Pán Triše, je vaša banka spokojná s tým, ako sa európske vlády vysporiadávajú s nesolventnými bankami, ako napríklad anglické a írske banky. Anglo-Irish Bank. Máte pre nich odporúčania do budúcnosti, aby sa takéto čosi nezapakovalo? I would say that, uh, for the future, for, uh, Povedal by som, že na uh, budúcnosť na tej pracujeme, ako som už povedal, a budúcnosť súvisí s celoevropskými záležitostiami. kde treba nájsť koordináciu, treba nájsť koncepty, ktoré by fungovali na globálnej úrovni, a to na oboch stranách Atlantiku, najmä samozrejme v Európe. A čo sa týka zodpovednosti írskej vlády, v súčinnosti s Medzinárodným menovým fondom, Európskou komisiou a Európskou centrálnou bankou. Nemám k tomu nejakú konkrétnu poznámku. Ďakujeme vám za skupinu ALDE Ramon. Ďakujem pani predsednička, pán Triše. Španielsko ešte stále trpí hospodárskou krízou. V prvých dvoch mesiacoch roku 2011 nie, ne, nerastli pôžičky a nezamestnanosť sa zvyšovala napriek reformám, ktoré minulý rok Španielsko prijalo. Moja prvá otázka znie, je tu riziko hospodárskej divergencie v eurozóne? A druhá otázka, v prípade, že ECB by sa rozhodla pohnúť úrokovými sadzbami v nasledujúcich mesiacoch, aký bude dopad takéhoto pohybu na španielské hospodárstvo. A napokon, ak Španieli potrebujú 21 miliard eur zvážila ECB možnosť záchranného balíčka v tejto výške pre niektoré španielské regióny, ak by, tomu bolo, ak by to bolo nevyhnutné. Ďakujem vám za vypočutie. Ďakujem vám za otázky. Hovorí pán Tríšev, predovšetkým poznámka na úvod. Často sa ma pýtajú, ako môžete um, riadiť riadiacu radu ECB, keď máte iba jednu menu a zároveň máte Nemecko, ktoré bojuje a potom Španielsko a niektoré iné krajiny, ktoré sú v situácii, kde naozaj rast e, nedá sa pochváliť nejakým spôsobom. Ja som dostal predtým opačnú otázku. Ako môžete riadiť oblasť s jednou menou, keď Nemecko nerastie a Španielsko veľmi rýchlo rastie? Tieto dve otázky si protirečia, ale na oboch stranách Atlantiku som odpovedal, že keď sa človek vysporiadáva s oblasťou, kde žije, kde žijú milióny ľudí a kde ľudia majú rozličné podmienky v rozličných krajinách, Existuje mnoho dôvodov, prečo je takáto rozmanitosť a Španielsko a Nemecko sú viac menej v opačnej situácii, sú na opačných trajektóriách a pri takejto oscilácii eh, sa dejú veci aj na druhej strane Atlantiku. Už z definície vyplýva, že sme obrovské rozmerné hospodárstvo a som veľmi rád, že Nemecko sa pozviechalo a že je konkurencieschopné, že je vo vývojovej krivke, kedy rastie. A samozrejme to je e, dobre, nepriamo pre Španielsko, hoci v Španielsku sa prejaví takisto tento rast, ktorý bude dobrý celkovo pre eurozónu, lenže Španielsko sa rozhodlo pre rad veľmi dôležitých stratégií zlepšenia a tieto stratégie e, nie sú jednoducho zrealizovateľné, ale zdá sa mi, že celkovo naozaj sa vš- veci vyvíjajú správnym smerom v Španielsku. A čo sa týka menovej politiky, nemám čo dodať viac k tomu, čo som už povedal začiatkom mesiaca. Dovolte mi iba toľko povedať, že naozaj je našim cieľom cenová stabilita v eurozóne ako takej. 1,97% je číslo, ktoré som už spomenula, platí pre celú eurozónu a je mimoriadne dôležité, aby sme plnili toto kritérium, aby toto číslo bolo stabilné, pretože spoluobčania nás žiadajú nie len kvôli tomu, že existujú príslušné zmluvy, ale aj tým, že naozaj sami cítia, že je to dôležité pre všetkých občanov Európy, najmä pre tých najchudobnejších a najzraniteľnejších z nich. A preto treba rozhodovať vždy tak, aby cenová stabilita zostávala zachovaná. Mimochodom, e, toto má dôležitý dopad, pretože všetky úrokové sadzby v Európe vychádzajú z navýšenia reálnych úrokových sadzieb a z inflačných očakávaní v nasledujúcich rokoch a e, z rizikového bonusu. Takže keď máme inflačné očakávania, ktoré sú na zvyšujúcej sa krivke, tak strednodobo a dlhodobo pôjde trh tiež smerom nahor a to nie je celkom žiaduce za daných okolností. Preto je veľmi dôležité, aby sme udržiavali v rozumných hraniciach tieto inflačné očakávania a nemám k záchrannému balíčku Španielska alebo kohokoľvek iného absolútne čo povedať, pretože neviem, či sa pýtate na regióny, na miestne, miestne vlády, ktoré by takéto niečo žiadali. V žiadnom prípade nepredpokladáme, že by sme sa zapojili do takých, takýchto nejakých aktivít. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme vám a teraz za skupinu ECR. Tak. Ďakujem. Ďakujem pekne pán prezident, ak Európska rada schváli dohodu z minulého týždňa, e, tak ten záchranný fond bude mať právo zasahovať do primárnych trhov, ale dohoda e, neposkytuje právo nakupovať dlhopisy na tom druhotnom trhu a vieme, že e, Centrálna banka tento model podporuje. Ďalej je tu možnosť rozšíriť E, krátkodobé požičky krajinám, ktoré krátkodobo strácajú prístup k likvidite. E, pán prezident, čo si myslíte o rozsahu pôsobnosti e, tohto záchranného balíčka eurozóny, tak ako je naplánovaný v tejto predbežnej dohode? Ďakujem pekne za vašu otázku, hovorí pán Triše. Ako si ste spomínate, stanovisko Rady guvernérov bolo také, že ten fond, aj súčasný, aj budúci, bude musieť e, sa zlepšiť aj z hľadiska kvality, aj z hľadiska kvantity. A pokiaľ ide o kvantitu, nuž e, to, čo sa schválilo na úrovni výkonných pobočiek, e, podľa nás je to v súlade s tým, čo sme plánovali aj pre stabilizačný fond, aj pre ten budúci fond tých 500 miliárd podľa nás je v súlade s tým, čo je reálne a dôveryhodné. A to hovorím otvorene z hľadiska flexibility. Ehm, sú tu ehm, isté mm, miery flexibility, ktoré boli zapracované do mechanizmu príjmania rozhodnutia a taktiež je tu istá flexibilita v tom, čo ste spomenuli, najmä z hľadiska e, zásahov do e, sekundárnych trhov, ktoré nie sú v súlade s tým, čo sme odporúčali. To je všetko z mojej strany. Podľa mňa e, je to povedané jasne pretože som to spomenula aj napokon verejne v mene Rady guvernérov, teraz v mene skupiny EPP. José Manuel. Ďakujem, pani predsednička, hovorí pán Garcia Margajo. Ospravedlňujem sa za to, že som prišiel neskoro, ale meškalo mi lietadlo. Nebola to moja osobná chyba. Z hľadiska um, trvalého záchranného mechanizmu na G20 v novembri bolo ohlásené, že súkromné inštitúcie budú musieť znášať časť nákladov z na takéto záchranné balíčky. Zástupca Centrálnej banky vtedy uviedol, že to bude viesť k veľmi veľkej vola, nestálosti na finančných trhoch a potom, že úrokové sadzby budú stúpať. Potom e, o mesiac sa uviedlo, že od roku 2013 sa budú prípady posudzovať jednotlivo a že sa bude e, dodržiavať usmernenie Centrálnej banky. Jediný prípad, ktorý mi teraz prichádza e, na umie, prípad z Argentíny z roku 2004 a to je ešte stále kontroverzný prípad. Domnívate sa, že takýto postup je lepší, pán prezident, ako to pôvodné vyhlásenie kancelárky Merklovej? A do akej miery si myslíte, že bude možné, aby sa súkromné inštitúcie podielali na týchto záchranných mechanizmoch? Ďakujem. Domnívam sa, že je text, ktorý podľa mňa schválili všetky vlády, ktorých sa to týka a bol zverejnený 28. novembra minulého roka. A v ňom sa veľmi jasne uvádza, že Európa a, a Centrálna banka sa bude držať eh, globálnych pravidel na úrovni Medzinárodného menového fondu eh, v týchto veciach a toho sa držíme aj naďalej. A mimochodom, opätovne to potvrdili šéfovia štátov a vlád na ich ostatnom stretnutí a dokonca e, to aj zverejnili ako prílohu k oficiálnemu oznámeniu z toho stretnutia. Podľa mňa toto je oficiálne stanovisko Európskej centrálnej banky a inštitúcií môžem povedať v mene rady guvernérov, že to bolo veľmi jasné a užitočné objasnenie, pretože sa tam uvádza, že v Európe sa dodržiavajú e, rovnaké pravidlá ako inde na svete. To je dôležité z hľadiska e, zaujatia pozícií na e, úrovni globálneho trhu. Ďakujem pekne. A teraz v mene socialistov a demokratov Pier. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Centrálne banky eh, v USA a v Británii sú vybavené preto, aby prežili zimu, pretože majú možnosť eh, zmonetizovať verejný dlh a to aj robia vždy, keď úrokové eh, miery sa rozšíria. Štatút ECB jej to zakazuje ale táto banka nakupuje súverené štátne dlhy na sekundárnom trhu. Pred niekoľkými týždňami ECB prestala kupovať grécky štátny dlh a úrokové miery na grécké pôžičky okamžite narastli o 15 Existuje podľa vás nejaký kauzálny vzťah medzi týmto, alebo grécka makroekonomická situácia bola taká vážna, že bolo potrebné zvažovať reštrukturalizáciu gréckého dlhu. Ďakujem. Ako viete, máme doktrínu v Európskej centrálnej banke, ktorá oddeluje čo najprísnejšie Opatrenia menovej politiky, teda štandardné opatrenia, opatrenia v súvislosti s úrokovými mierami, ktoré sa stanovujú preto, aby sme mali cenovú stabilitu v strednodobom hľadisku v súlade so zmluvami, v súlade s tým, čo od nás žiadajú naši spoluobčania. A potom máme tzv. neštandardné opatrenia, ktoré sa využívajú, odkedy udrela kríza na niektorých trhoch a ktoré e, viedli na niektorých trhoch e, k, k, veľmi, k veľkým anomáliám. Medzi opatreniami, ktoré sú tzv. neštandardné, ktoré sme prijali, sú alokácie likvidity bez obmedzenia, teda plné alokácie za pevnú cenu teda ide o naše likvidné prostriedky. E, refinancujeme banky na 6 mesiacov, na rok. E, teraz to mm, bolo zastavené. Boli tu zásahy na trhu e, krytých obligácií a sú programy, ktoré nazývame SMP, o ktorom ste sa zmieňovali. Povedal by som, že všetky tieto neštandardné opatrenia sú zamerané vo všetkých prípadoch na to, aby sme lepšie eh, mm, dosahovali lepšie výsledky v našej menovej politike fungovanie trhov a dôvod, to je vlastne dôvod, prečo sme zachovali, ako som povedal, v úvode na trimestre, ktorý prichádza, neštandardné opatrenia, alokácie likvidity na tri mesiace na základe princípu plnej alokácie a rovnako sme prijali aj tie ostatné opatrenia. Má nám to umožniť znovu nastoliť akokoľvek ťažko to ide za súčasných okolností, prenosové kanály menovej politiky. Uh, Ďakujem pekne. Teraz sa vraciame k EPP. Pani Kraca má slovo. Ďakujem pekne. Pani predsednička. Chcela som sa vyjadriť pôvodne k euroobligáciám, ale na to už pán prezident veľmi jasne odpovedal a taktiež sa vyjadril k podporným opatreniam pre štátne obligácie pre otvorené trhy. Preto by som sa rada vyjadrila k eurodohode. Domnievate sa, pán prezident, že tak, ako tomu bolo doposiaľ, že to bude istá pridaná hodnota k balíčku hospodárskej správy, ktorý dúfame, eh, čo skoro bude schválený a ďalej e, zvyšovanie úrokových sadzieb. Niektoré štúdie naznačujú, že budú brániť hospodárskej obnove v eurozóne. Čo si o to myslíte? Nuž, k tej prvej veci môžem povedať toľko, že ešte stále to nie je ukončený projekt. E, ja osobne sa domnievam, že už sme dosiahli pokrok aj nedávno, pokiaľ ide o kvalitu správy aj 27, aj 17, ale predsa len ešte stále to nie je ukončený projekt. Parlament e, sa napokon podiela e, na týchto rokovaniach o hospodárskej správe, preto si myslím, že môžem potovne zopakovať, že sa spoliehame aj na e, vplyv Európskeho parlamentu, aj na podporu Európskeho parlamentu, ako aj ostatných európskych inštitúcií, tak, aby že sme mohli naďalej pokračovať v tomto úsilí. K tej druhej veci môžem eh, opäť eh, uviesť, že my sami sme volali po cenovej stabilite vo výške pre našich spoluobčanov eh, aj v minulosti sme sa snažili o stabilitu, aj v budúcnosti sa o to budeme snažiť. V každom prípade je to predpoklad pre udržateľný rast a udržateľnú zamestnanosť e, z dlhodobého hľadiska, ak nebudeme dôveryhodní z hľadiska cenovej stability. E, uvidíme potom dopady e, na eurozónu, bude to mať negatívny vplyv, pretože očakávania budúcej inflácií sa potom zvýšia. Teda domnívame sa, že ak sa nám podarí zachovať cenovú stabilitu, nebudeme narúšať e, hospodársky rast a, a e, vytváranie pracovných miest. E, plníme jednu z podmienok pre udržateľný rast a zamestnanosť. Ďakujeme pekne. A teraz sa vraciame k socialistom a demokratom. Opäť Edward. A pán Trišet, v tejto chvíli sú zadlžené krajiny, ktoré ohrozujú stabilitu eura, ale snažia sa nevyužiť eh, zo všetkých síl ten eh, dočasný eh, fond stability. Čo ak by sme napríklad otočili celú túto situáciu a pozreli sa na ten trvalý mechanizmus stability? Vidíme situáciu, v ktorej krajiny v situácii naozaj veľmi nepriaznivej potrebujú využiť tento fond, ale neohrozujú stabilitu eura, pretože sú veľmi malé tieto krajiny. Myslíte si, že by mali využiť tento fond? Aj keď do ňo prispeli? E, nuž, e, povedal by som, že toto rozhodnutie musí prijať príslušný orgán. My e, nie sme súčasťou e, príjmania takýchto rozhodnutí. To je prvá vec. Mm, druhá vec, myslím, že Celá Európa je založená na tom, že všetky krajiny sú rovnocenné bez ohľadu na ich veľkosť. Platí to vo všetkých e, a pravidlách e, e, riadenia aj správy. Nerobí sa žiadne rozdiely medzi veľkými krajinami, malými a ešte menšími krajinami. Podľa mňa toto je veľmi dôležité si uvedomiť a len tak mimochodom vidíme, že Krajiny môžu byť aj malé a predsa veľmi viditeľné. A keď je dôjde k problémom, nemyslím si, že je to problém pre euro, ale pre finančnú stabilitu e, celej eurozóny. Tu by som veľmi jasne rozlišoval medzi samotným eurom, ktoré ako mena má podporu toho, že už viac ako 12 rokov e, sa mu darí zachovávať e, skutočne dosť pozruhodnú cenovú stabilitu aj e, za posledných 5 rokov. A už som spomenul, že celá eurozóna ako konsolidovaná oblasť aj z hľadiska e, deficitu verejných financií, aj z hľadiska rovnováhy bežného účtu je v lepšej situácii ako niektoré iné e, rozvinuté hospodárstva. Teda ja si myslím, že na to, aby sa zachovala finančná stabilita e, eurozóny ako celku, dokonca aj malé krajiny na to môžu mať vplyv, ale v každom prípade e, pravidlo je také, aké je a podľa mňa je dôležité nezabúdať na to, že všetky krajiny sú rovnocenné voči euru. Ďakujem. Ďakujeme pekne. V mene EPP má slovo Astrid. Merci. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pán predseda. Vy ste už mali príležitosť nám tu pripomenúť svoje výhrady, pokiaľ ide o zavedenie dane z finančných transakcií len na európskej úrovni. Zatiaľ čo táto inštitúcia podporila tieto opatrenia bez toho, že by sme čakali na štúdiu dopadu. Chcela by som, aby sme išli trochu ďalej do hĺbky. Čo by znamenalo konkrétne zavedenie takejto daní len na európskej úrovni alebo len na úrovni eurozóny? Fungujú finančné trhy tak, že aj daň e, takéhoto charakteru by viedla k delokalizácii e, operácií na trhu. A tento, táto konkurencie e, schopná, nevýhoda ko, konkurencieschopnosti by uškodila Európe a navrhujete ďalšie alebo iné metódy, aby bankové a finančné systémy boli súčasťou solidarity, ktorú sa teraz žiada. Vo vašom prejave ste privítali um, zavedenie, teda tú skutočnosť, že komisia zvažuje zavedenie daň, bankových poplatkoch. Už teraz existuje veľa bankových daní v mnohých členských krajinách. Eh, takže na čo navrhujete, aby sa vyberali tieto eh, bankové poplatky? A keďže ste veľmi jasne neodpovedali na otázku pani Kraca o Europakte, ktorý bol prijatý v piatok 11. marca na poput Nemecka a Francúzska, aby sa zrýchlili hospodárske reformy. Aby som vám chcela povedať, že tu na tejto pôde 15. marca predseda eurozóny, pán Juncker, povedal, že to neprinesie žiadnu pridanú hodnotu. Dokonca povedal, že už e, existujú. A teda ako vy e, vnímate, pán predseda, toto? Či je to veľa kriku pre nič, alebo e, je to boj EGA medzi rozličnými zástupcami. Ak som vás správne pochopila, možno si nemyslíte, že by sme sa mali sústrediť na hospodárskú politiku a, a mm, minúť ten zásadný cieľ, ktorý e, máme v tom spoločnom eurobalíčku. Tento balíček, ako je nazývaný teraz, by mal mať prioritu a môžete s nami počítať, že vás podporíme týmto smerom, ak, ak som vás teda správne pochopila. Ďakujem pani predsedníčka. Astrid, chcela by som poukázať na to, že ste mali 3, 3 minúty, teda ste na to potrebovali 3 minúty a 40 sekúnd na túto otázku. Pán Triše, ďakujem. Pani predsedníčka, veľmi rýchlo k, k dani na finančné transakcie potvrdzujem veľmi rád, že naše stanovisko je také, že by bolo vhodné v prípade, že bude takáto daň, aby bola zavedená na globálnej úrovni. Pretože ak nie, tak e, vytvorí e, rozdielný režim vo finančných transakciách v Európe a v zvyšku sveta, nie len v USA, ale v zvyšku sveta v Ázii a v rozvojových krajinách, ako aj v rozvinutých krajinách. Takže je tu problém my žiadame, a to oprávnene podľa mňa, aby tu boli rovnaké pravidlá pre všetkých, pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa majú implementovať na medzinárodnej alebo globálnej úrovni. Toto je podľa nás princíp rovnakých pravidiel na medzinárodnej scéne alebo na medzinárodnej úrovni. Toto je taká všeobecná pripomienka, ktorá ktorou nechcem hodnotiť daň samotnú, ktorá celkom iste si vyžaduje ešte dôkladné skúmanie. K druhej otázke alebo pripomienke, ktorú ste povedali, my si myslíme, že by bolo dobre, keby poplatky, ktoré sa zvažujú v niektorých krajinách, nie vo všetkých, tu je ten mm, problém postoja, Eh, zo strany rôznych krajín, ale táto myšlienka komisie, podľa ktorej tieto poplatky by mohli eh, financovať eh, nástroje, ktoré majú priniesť riešenie. Tieto sú odlišné. Dohoda o eure tak tu je veľa vecí, ktoré idú dobrým smerom, už som to povedal. Konkretizuje sa tu na úrovni dotknutých vlád to, čo my sami sme odporúčili a teda a ja si teraz nebudem protirečiť, len sme povedali, že je tu medzi vládny aspekt v dohode o eure ktorý by sa mal pretaviť do textov eh, vlád, ktoré skúmate. Je tam viacero prvkov tohto paktu o eure, ktorý my, eh, ktoré my považujeme za potrebné eh, mať prítomné v bežnom fungovaní európskych inštitúcií a možno aj parlament samotný si môže zaviesť nové prvky tým, že má súhlas vlád v tejto oblasti už teraz. Takže je to dobré, ide to dobrým smerom a musí sa to čo najviac zaintegrovať do bežného fungovania európskych inštitúcií. Uh, um, Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k ďalšej otázke skupiny EPP. Pán Nitras dostal slovo. E, bardzo dziękuję za możliwość zadania pytania. Przepraszam. Ďakujem pekne za to, že som dostala priestor položiť otázku. Prepačte, že som mal problém s mikrofónom. Už niekoľko mesiacov počúvame o e, Európskej rade pre systémové riziko a vzhľadom na to, že činnosť tejto rady bude tajná dôverná, rád by som sa opýtala na možné rizika. E, možno nie sú úplne iba možné, ale sú aj e, reálne. Už niekoľko mesiacov v Európskom parlamente a v ostatných inštitúciách pracujeme na tom, aby sme držali pod kontrolou deficity v členských štátoch a v ich rozpočtoch, ale mnoho poslancov parlamentu tvrdí, že to je iba začiatok, že tie skutočné problémy budú spočívať v zadlženosti domácnosti. E, chcem sa vás preto opýtať v tomto kontexte, či si myslíte, že súčasná úroveň zadlženia, ktorá sa dá porovnať medzi členskými štátmi, aj keď mm, politiky v členských štátoch sú odlišné, e, niektoré vlády sa snažia obmedziť a znížiť e, dlh domácností. Iné vlády sa snažia podporovať zadlženosti. Myslíte, že toto môže predstavovať nejakú hrozbu? Ďalšia otázka. Keď hovoríme o Um, postupe prílišného deficitu v deviatich členských štátoch sa skončil jeden experiment, ktorý súvisel s otváraním nezávislých dôchodkových fondov. Tento experiment skončil zlyhaním, pretože mnoho členských štátov dospelo k záveru, že tým, že sa tieto peniaze vezmú, môžu sa eliminovať rozpočtový deficit. E, ako to vnímate, prosím, ako vnímate tento ukončený experiment? E, Pani predsednička, e, mám tu istý problém, pretože prvá otázka je adresovaná predsedovi E, Európskej rady pre systémové riziko a druhá mňa ako prezidentovi Centrálnej banky. My sme e, sa dohodli, že budeme jasne rozlišovať e, a ja som na to povedala, hovorí predsednička, že problém bude vždy na strane môjho výboru, nie na vašej strane. Myslím, že je však dobré, že správa o Európskej rade pre systémové riziko bola vypracovaná, že k tomuto sa plánuje vypočutie zmluva veľmi jasne určuje, že e, nejde o ten istý subjekt. Keď budem hovoriť mene rady, budem hovoriť iba v mene rady a keď e, budem hovoriť mene centrálnej banky, budem hovoriť mene a rady guvernérov. Musím však rozlišovať tieto dve svoje funkcie. Isté, že som ochotný aj verejne vo vypočutiach, ale aj dôverne eh, v kontakte s vašim výborom komunikovať s poslancami o legislatíve, ktorú parlament odhlasoval. Teraz by som sa vyjadril k druhej otázke, kde spomínate ten dôchodkový fond A ďalej účtovanie tohto pevneného fondu. A viem, že komisia veľmi pozorne sleduje túto problematiku a snaží sa nájsť e, optimálne riešenie e, v súčasnej situácii, ktorá je skutočne veľmi komplikovaná a je e, berúc do úvahy interpretáciu Eurostatu musím povedať, že my nemáme e, v tejto oblasti žiadnu konkrétnu zodpovednosť, ale sme jasne za to, aby kombinácia e, vhodného posúdenia jasných pravidiel nenútila žiadnu krajinu na ceste zrušenia možnosti súkromného dôchodkového poistenia, aby Eh, prešli na systém eh, Pay as you go, teda priameho vyplacenia dôchodkov. Eh, to je naše hlavné posolstvo. Nebudeme teda nútiť žiadnu členskú krajinu, aby prijala takéto rozhodnutie. Ďakujem. EPP, e Ďakujem pekne. Ostaneme ešte v radoch EPP. Teraz Markus, ďakujem, pán prezident. Budem sa snažiť byť stručný. Budem hovoriť teda na adresu pána prezidenta ECB z hľadiska e, mechanizmu stability. E, už ste e, to objasnili z viacerých strán. Podľa mňa by bolo dobré, keby v z jednom, na jednom z posledných vypočutí sme sa vyjadrili aj k činnosti Európskej centrálnej banky z hľadiska skupovania štátnych požičiek na sekundárnych trhoch. Ako to vnímate? Ide o mechanizmus stability E, ktorý, e, na základe ktorého sa môžu skupovať požičky aj na primárnych trhoch. E, chcem sa opýtať, či Centrálna banka, na rozdiel od sekundárnych trhov, či dochádza k porušeniu doložky o neposkytovanie záchranných balíčkov, alebo či je to v súlade s pravidlami. Ďakujem. What we are doing is of course under the European Treaty. Isté, že je to v súlade s zmluvou. My dodržiavame zmluvu a ak sa nemýlim, posudok e, právnikov Centrálnej banky a taktiež rady, ako aj e, právnej služby komisie bol v tomto duchu. Robíme to preto, aby sme opätovne nastavili riadne a správne fungovanie e, našich mechanizmov menového dohľadu zameriť na transmisiu. Práve preto sme urobili takéto rozhodnutie. Zmluva to umožňuje. A iste, že zamysleli sme sa aj nad tým, že mechanizmus stability by sám o sebe mohol toto zabezpečiť tým, že dôjde k nákupom na sekundárnych trhoch. E, ako som už uviedol, e, rozhodnutia umožňujú skupovanie na primárnych trhoch. E, to nerobíme vôbec z našej strany, teda tie nákopy na primárnych trhoch, o tom sa rozhoduje na úrovni vlád členských štátov, nie na úrovni ECB. Ďakujem pekne. Teraz Elisa, prosím. Obrigada, presidente. <clears throat> presidente, muito... Ďakujem za slovo, pani predsednička. Pán ďakujem vám, že ste prišli opäť do nášho výboru. Mám pre vás dve otázky. Jedna sa týka mechanizmu stabilizácie eurozóny, keď balíčky, ktoré majú zabezpečiť konkurencieschopnosť firiem, podporujú medzivládny prístup k veci. Parlament si je vedomý tohto, pretože pracoval na e, balíčku, ktorý však vychádza z komunitárnej metódy. Tieto dva postupy sa vám zdá, že pracujú v súčinnosti? A druhá otázka. Opatrenia, ktoré boli odporúčané, sú krátkodobo prispievajúce k recesii. Ako môžeme zaručiť, že strednodobo a dlhodobo nespôsobia škrty v mzdách v menej konkurencieschopných krajinách, ďalšie straty, napríklad v produktivite a nevzdialia od seba ešte ďalej krajiny eurozóny, namiesto toho, aby ich stmelili. Ďakujem za tieto otázky k prvému bodu. Počuli ste, keď som hovoril, že čo sa týka inštitucionálnej metódy, toho, ako by mal vyzerať ESM, mechanizmus stability eurozóny, snažíme sa čo najviac vychádzať z unijnej metódy, z komunitného prístupu. To asi nie je prekvapujúce, že takýto postoj sme zaujali. Iste to chápete. A ja mm, s vami súhlasím vo vašej poznámke, že pakt konkurencie schopnosti obsahuje veľmi dobré prvky, ktoré by mali byť zapracované do návrhu na ekonomické riadenie, respektíve správu, o ktorej práve parlament rokuje. Konkurencieschopnosť ako taká Mimoriadne dôležité pri nej je, že každé hospodárstvo, každá ekonomika vezme do úvahy to, že musíme zabezpečiť stabilitu cien, takže v všetko bude jasné, všetko bude transparentné. Od začiatku hovoríme, že porovnávací parameter e, je to, že slúbime, plníme, čo sme slúbili. A čo sa týka nominálneho vývoja cien, mnohých cien, vrátanie jednotkovej ceny práce, musím povedať, že treba brať do úvahy to, ako napreduje produktivita, ale ako som už povedal, čím lepšia bude produktivita vo všetkých ekonomikách, tým viac manevrovacieho priestoru dávame pre tvorbu pracovných miest a rast. Preto je to veľmi dôležité. Čím viac sa bude zlepšovať konkurencieschopnosť, tým sa budeme k sebe v Európe viac približovať, aj v Európe, aj v eurozóne. A teraz hovorím vo všeobecnosti, pretože tie krajiny, ktoré nemajú takú dobrú konkurencieschopnosť, ako by mali, aj týmto pomôže. Spomeniem príklad Nemecka. Je jasné, že Nemecko nastolilo svoju vlastnú pôvodnú konkurencieschopnosť tým, že striedmo e, vynakladalo prostriedky a snažilo sa naštartovať ekonomiku a teraz badáme, že sa už tvoria pracovné miesta, že Nemecko rastie, čo je veľmi dôležitý cieľ, méta v takom hospodárstve, kde je ešte stále privysoká nezamestnanosť. Ďakujeme, hovorí predsednička. Kej Mitchell má slovo. Ďakujem za slovo, predsednička. Ďakujem vám, pán predseda ECB, prezident ECB. Írska vláda ignorovala výstrahy, ktoré prichádzali z Európskej komisie a írsky investori investovali do bank a Európska centrálna banka stále držala nízko úrokové sadzby, čo spôsobilo infláciu cien. A čo sa týka nehnuteľností, mám tu otázku, ktorú možno kladiem už 2,5 roka. Írsky daňoví poplatníci teraz nesú na svojich pleciach veľkú časť bremena za dlhy, ktoré neboli verejne spôsobené, ale boli vlastne súkromnými dlhmi. Európska cestovná banka, ktorá investovala do írskych bank, vlastne prenášala stále dlh z jedného roka na druhý. Nie je už konečne čas, aby Európska centrálna banka sa stala skôr e, akcionárom ako tým, ktorý požičiava, ako veriteľom. To nie je pravda len v prípade Írska, ale celkovo v prípade eurozóny. Čo si myslíte o takomto mojom návrhu? Ďakujem za pozornosť predovšetkým odpoveda pán Triše, že sa vraciame k tomu, čo tu už bolo povedané. Menová politika je raz daná. Je daná pre všetky krajiny eurozóny. Ak zvýšime úrokové sádzby, to sa stalo v roku 2005 na konci, zvýšili sme ich a to tak, že 10 vláci neželalo 10 z 12 si neželal takéto zvýšenie, ale my sme sa rozhodli, že zvýšime e, sadzby. Potom sme v roku 2004 na začiatku odmietli znížiť úrokové sadzby, keď boli vo výške 2 a iní, iné štáty, ktoré boli z pokročilých, pokročilého hospodárstva, boli proti tomu. A táto rada pochádzala od hlavných najdôležitejších štátov v Európe. Vy si to neželali a my sme to urobili napriek tomu, takže mohol by som pokračovať. Vy máte názor, že úrokové sadzby pre Írsko sú prinízke, ale tieto úrokové sadzby mali predovšetkým navodiť cenovú stabilitu v eurozóne a to je všetko, čo k tomu mám čo povedať. Národné politiky musia vziať do úvahy tento fakt a vytvoriť e, tlak, ktorým sa vysporiadajú s možnými ťažkosťami v individuálnych prípadoch. Európska centrálna banka je raz centrálnou bankou a máme svoje vlastné zodpovednosti vo svojej role centrálnej banky a volám všetky ostatné volám potom, aby všetky ostatné inštitúcie si robili len svoju prácu. A my ako Centrálna banka si budeme robiť svoju. Musíme brať do úvahy, že to je naša základná úloha. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Ďakujem pekne. Uh, teraz máme trošku časovú rezervu, takže ja položím otázku. Možno budeme mať ešte čas na catch aj, ale ja by som sa chcela spýtať na e, záťažové testy bank. A uvedomujem si, že je tu tá rovnováha, ktorú chceme mať medzi dôveryhodnosťou a transparentnosťou. Uh, niektorých bankách a v centrálnych bankách sa môžu obávať, že ak, chce, ak by sme vedeli všetko, čo sa deje v bankách, tak by sme mali krízu dôvery. Ale trhy skutočne chcú vedieť, aká je situácia, pokiaľ ide o štátne dlhy eh, v bankách. A tiež by chceli vedieť trošku viac o Eh, rizikách, medzibankových rizikách eh, a to je tak úzko spojené so krízou štátnych dlhov a s potrebou um, toho, že krajiny musia stať bok po boku a čeliť tomuto, pretože ak nie, tak eh, budeme mať nemeckú bankovú krízu, ktorá znamená, že bude tam veľa záujmov Nemecka e, počas tohto procesu a toto je dôvod, prečo sa to deje. Ale Nemali by sme sa dostať e, do tejto pozície oveľa väčšej transparentnosti e, pre dlhodobý profit bankového systému investorov a vôbec všetkých. A nemali by sme sa zamyslieť nad e, zapracovaním štátnych dlhov do účtovníctva alebo do systémov bank. To je spojené aj s tými záťažovými testami. Ďakujem pekne. Najskôr Spomínam si, že v predošlých záťažových testoch eh, tie cenné papiere, ktoré boli v rukách rozličných bank v bankovom účtovníckom systéme, boli zverejnené. Takže pozorovatelia a analytici mohli si urobiť svoju vlastnú analýzu na základe týchto čísel. Aj keď e, pravidlo je také, že bankové účtovné systémy e, nie sú e, bežne zverejňované na trhoch. A teda sú tam pravidlá, ktoré sa berú do úvahy už nominálne. Povedal by som, že toto sa ešte musí rozhodnúť a nechcem uh, teraz nahrádzať tých, ktorí sú e, zodpovední, teda e, pokiaľ ide o ECB, táto zohrala svoju úlohu v tým, že odovzdala príslušné makroekonomické dohady samotná, ale toto je rozhodne EBR e a oni teda sa rozhodnú, čo zverejnia. Ja to chápem tak, že to je v ich úmysle urobiť to, čo už urobili v prvých e, záťažových testoch, teda požiadali banky, aby zverejnili, čo majú. Nechcem teda nahrádzať e, tých, ktorí majú túto zodpovednosť, ale čo sa urobilo v minulosti, bolo to, čo sa môže rozhodnúť opätovne. Chce niekto ešte položiť otázku? Takže máme ich ešte veľa. Gej, vy, vy si prvý a potom Silvi. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pánovi prezidentovi za jeho odpoveď. Spýtam sa ho, či akceptuje, že prakticky nemožné pre írsku vládu, aby riešila eh, problém verejných financií, ktorý zdedila a tiež, aby rekapitalizovala banky zároveň. Je to nemožná úloha? Je to žiadanie príliš? Alebo žiadame príliš od tohto členského štátu? Nie, nepovedal by som. Celkom isté nie. Rozhodnutie, ktoré bolo prijaté írskou vládou, a za posledné tri roky tu takéto rozhodnutia boli. Je tu program, ktorý bol schválený medzinárodným spoločenstvom nie len v Európe, ale všetkými medzinárodnými spoločenstvami. Tento program je zásadný pre to, aby sa obnovila dôvera v Írsku samotné a ja sám nemám žiadne iné mm, predpoklady alebo dohady je tu tá uvažená snaha Írska, teda výkonnej zložky a parlamentu, aby postupne sa získala a nastolila opätovne dôveryhodnosť, ktorá je absolútne nevyhnutná. Takže ja to chápem tak, že Írsko to dokáže a podarí sa mu to. Ďakujem pekne. Silvi, Tomas a potom, ak budem mať čas, Elisa. Ďakujem pekne, veľmi stručne v spôsobe, akým si niektorí ľudia myslia, že so všetkými týmito nedávnymi prehláseniami eh, Európskej rady eh, vlády budú, budú, dodržia svoje slova. Teda v tomto mi niečo prekáža. Dúfame, že sa to stane, ale objektívne eh, tieto vlády nerešpektovali pakt rastu a stability, teda niektoré z nich neurobili to, čo sa malo, pokiaľ ide Lisabonskú stratégiu, takže nemyslíte si, že splň alebo vysvetli, by sa malo nahradiť nejakým iným pravidlom. Ďakujem. Úplne s vami súhlasím. Splň alebo vysvetlí ako pravidlo mm, by v podstate je to vyhovej alebo vyhovejte tomu, čo od vás žiada komisia. Ako týka sa to konceptu, ktorý bol nedávno zlepšený. Myslím si, že je dôležité, aby sme mali toto zvrátenie bremena dokazovania, teda kvalifikovaná väčšina, aby sme neboli v rovnakom systéme rozhodovania ako bol ten, ktorý existoval predtým. To, čo nazývame v našom žargóne oveľa väčšou e, automatickosťou v kontrole dohľadu nad tým, čo sa deje. Myslím si, že súčasnou, súčasným problémom, ktorý vnímajú všetky vlády a všetky zodpovedné orgány, je to, že musíme byť oveľa pozornejší v budúcnosti, ako sme boli v minulosti. V roku 2004 a 2005 sme mohli beztrestne povedať, že pakt rastu a stability je hlúpy, že je to ultraortodoxné pravidlo. niektorí dokonca povedali, že to prikazujú niektoré ultraortodoxné krajiny, hoci tieto krajiny si kladli otázku o pakte rastu a stability. Museli sme bojovať, komisia aj my, teda Európska centrálna banka, proti snahe zrušiť pakt rastu a stability. A to viedlo k právnym konfliktom medzi radou a komisiou. Spomínate si, bol tam súdny proces medzi radou a komisiou, takže ja si myslím, že toto nás musí viesť k oveľa väčšej odhodlanosti v hospodárskej správe a ja s vami súhlasím, áno. Môžeme dôverovať niekomu až do určitej miery, ale radšej máme, majme pevnejšie inštitúcie, ktorým môžeme dôverovať. Ďakujem, Tomas pekne, pani predsednička, pán Triše. Eh, hovorili ste, teda v Nemecku vás veľmi chválili, údajne ste nemeckým francúzom. To by malo podporiť aj vašu stabilitu, aj keď eh, my sme sa toho nie vždy držali, ale neustále sa však vníma ešte stále kriticky jedna eh, konkrétna téma a síce vaš, vami podporovaný nákup pôžičiek. Podľa mňa to nie je e, dlhodobé e, riešenie. Musíme e, vydať jasný signál proti špekulantom. Teraz však banky musia vytvárať isté systémy stability, aby sa nevystavovali takému veľkému riziku. Domnievate sa, že by E, to bola situácia e, určená do minulosti, alebo si myslíte, že by z istých okolností mohlo e, prispieť aj takéto riešenie k zvyšeniu stability? Ako som povedal, rozhodli sme sa ako súčasť našej politiky že rozhodli sa pre neštandardnú menovú politiku a že náš mechanizmus prenosu sa zlepší a znovu obnoví a preto sme v tomto programe, preto máme tento program. program. Nie je to pre finančnú stabilitu, je to pre menovú politiku. Štandardné opatrenia, teda úrokové sadzby, ako som povedal, mali viesť k e, cenovej stability a neštandardné mali čeliť e, kríze, e, nefunkčným situáciám na trhu. Takže nemôžem k tomu povedať viac ako len toľko. Ďakujem. Elisa? Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán prezident, otázka tentokrát o procese mm, riešenia v prípade, že banky zbankrotujú. To bol jeden z najväčších zdrojov rizík. Tieto rizika sa dotkli viacerých eh, členských eh, krajín a my sme sa snažili vypracovať sériu eh, pravidiel, ako aj z mm, nástroj zdieľania bremena v prípade, že banka zbankrotuje aby to neznášali len daňoví poplatníci. Tento proces prebieha, ale ja si kladem otázku, či tento pokus nájsť európske riešenie skončil, pretože 11. marca e, uznesenie hlav štátov a vlád e, o, povedalo, že po záťažových testoch každá členská krajina rozhodne, či chce zasiahnuť alebo nie. A každý členský štát povie, že alebo vypracuje svoje vlastné nástroje na pomoc bank, ktoré e, čelia riziku bankrotu. Zdá sa, že sa od európskej úrovne dostávame na národnú úroveň a ignorujeme jasný návrh tejto inštitúcie, aby sme mali európsky rámec pre riešenie krízy európskych bank. Otvorene hovoríme jasne, pokiaľ ide o štátne dlhy a keď hovoríme o riešení eh, hovoríme jasne o riešení bankrotov krajín, ale nie jasne o bankrotoch bank. Ďakujem pekne. Povedal by som, že záťažové testy sú spôsob, akým zistiť, či je banka solidná, či má pevné základy a spôsob, akým skontrolujeme, či za výnimočných okolností odolá tlaku alebo nie. Ale my nechceme identifikovať tých, ktorých eh, môžu zbankrotovať. Chceme identifikovať dodatočné prvky a rozhodnutia, ktoré sa musia prijať v súkromnom sektore, eh, v akcionármi eh, a trhmi samotnými v prípade, že je to potrebné, ale teda za výnimočné okolností sa to musí zvažovať zo strany verejných orgánov, teda rozhodnutie rekapitalizovať banky v prípade, že sa zdá, že nemajú dostatok kapitálu. A toto jasne teda zvažujú európske vlády na národnej úrovni. Je pravdou, že neexistuje nástroj na rekapitalizáciu bank, momentálne teda na úrovni Európy ako celku. A vy implicitne žiadate práve toto. Je to odlišné od konceptu cezhraničného riešenia e, problémov bank, ktoré kolabujú. Tieto záťažové testy sú primeraným spôsobom na oboch stranách Atlantiku, ako skontrolovať to, či máme dostatočne odolné banky, aby sme sa vyhli ich prípadnému bankrotu. Nebudem komentovať ostatné e, časti vášho príspevku, ale dovolte mi znovu povedať, že dohodnutý koncept, teda dohodnutý všetkými európskymi vládami, je koncept, v ktorom nemáme odlišné koncepty v Európe v porovnaní s ostatným svetom. Je to doktrína, ktorá, mm, ktorú uplatňuje Medzinárodný menový fond a samozrejme predpokladáme, že dotknuté krajiny nemajú e, žiadne takéto nedostatky alebo že nedodržiavajú pravidlá. Čiže môže to byť odlišné, ale nepredpokladáme tam veľké rozdiely. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame na záver tohto menového dialogu a ďakujem pánovi prezidentovi Trišetovi za to, že vydržal nielen tieto otázky, ale aj predošlé otázky počas predošlých stretnutí. A teraz odovzdám slovo eh, podpredsedovi, pretože Teraz eh, bude mať krátku tlačovú konferenciu s pánom prezidentom. FBC. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Prejdeme k ďalšiemu bodu na našom programe. Konkrétne je to zmena a doplnenie smerní 2003 71 E, k tomuto spravodajcom je tam pán Balc a hneď mu dávam slovo. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. 19. januára tohto roka sa mi konečne, naozaj konečne podarilo uzavrieť moju prácu ako spravodajca pre e, zmenu týchto dvoch e, smerníc. Komisia si prenechala čas 15 mesiacov predtým, ako e, zverejnila tento návrh. E, ja som veľmi chápavý človek, ale predsa nechápem, že aj napriek e, tomuto dlhému obdobiu predsa len text, ktorý predložila komisia, nie je uspokojujúci, nie je dostatočný. Už som oslovil komisiu v tomto duchu. Máme dobré pracovné vzťahy a preto dnes nebudeme ďalej rozvíjať túto kritiku. Omnibus 2 je e, e, zmena e, smernice k rámcovej smernici k Solvency 2 a taktiež prospektová smernica, ktorá tiež nadvezuje na Solventnosť 2. Táto smernica bola nevyhnutná na to, aby sme prispôsobili Solventnosť 2 Lisabonskej zmluve a taktiež prispôsobili sa, sa v súčasnej finančnej architektúre v bankovníctve. To už pokryla smernica Omnibus 1 je to však iba jedna malá súčasť a zvyšok e, pokrýva smerni- smernica Omnibus 2. Teraz čo je obsahom? Tak, aby som trochu uľahčil túto diskusiu, e, máte k dispozícii pracovný dokument a už e, minulý týždeň ste to taktiež obdržali e-mailom. Preto vo svojom úvode sa obmedzíme na rozdelenie tohto dokumentu. Omnibuse 2 eh, je dôležitou súčasťou eh, disponibilita. Keď eh, sa pozrieme na starý postup spoločenstva v Solvenci 2, je potrebné prispôsobiť to novým okolnostiam. Návrh komisie je aj na toto zameraný právomoci na vykonávacie opatrenia sa považujú za delegované akty a často ich doplňajú aj technické vykonávacie štandardy. Ale je dosť prekvapujúce, že tu nie sú žiadne technické regulačné štandardy. Predľa, teda podľa mňa je to dosť ťažko pochopiteľné. Cez formou európskeho nariadenia sme vytvorili právny základ preto, aby Európa dodržiavala budúcnosti eh, regulačné eh, normy na základe článku 5 nariadenia Európe e, sa to práve hovorí. A ja to spomínam vo svojom dokumente, nesmieme na to zabúdať. Mojím záverom je to, že v otázke vykonávacích e, opatrení sa musíme e, orientovať do veľkej miery na Omnibus 1 tým, mm, by som formoval požiadavku Európskeho parlamentu, aby sa to preložilo na tri mesiace a potom o ďalšie tri mesiace táto lehota. Balíček o finančnom dohľade bude lepším prepojením na národné orgány dohľadu. Návrh komisie ko Omnibus 2 e, doplňa e, právomoci v 12 článkoch, e, a to aj v tých článkoch, ktoré sú napojené na konzultačný postup prchleceho výboru SEJOS a taktiež článkoch, ktoré nemajú žiadnu úlohu. Pre SEJOPS je tu zaujímavé, že sú tu články, ktoré majú zniženú mieru podielu SEJOPS Podľa mňa e, komisia e, sa nevenuje týmto nedostatkom rozdelenia právomoci. E, vychádza z konzultačných postupov EIOPA a taktiež vychádza z toho, že EIOPA bude určovať toto zmierovacie konanie. Ehm, to sa samozrejme odzrkadlí na časovom pláne a bude to predstavovať veľké predlženie celého procesu. Úlohou Európy v solventnosti 2 je ehm, Mm, niečo rozsiahle. Môžeme sa napríklad zamyslieť nad tým, či to chceme tieto mechanizmy lepšie navzájom prepojiť. Napríklad eh, mechanizmus, ktorý eh, nie je pokrytý ani v Omnibuse 1, ani 2. Ešte stále je potrebné vyvinúť takýto dokument. Nesmieme eh, sa však podriadovať vo všetkom komisii. Musíme si prenechať dostatok času, aby sme potom vyslali vhodný signál. Je to otvorená myšlienka a veľmi rado nej budeme diskutovať s kolegami vo výbore. Z politického hľadiska Omnimus 2 e, je podľa mňa vhodnou zmenou e, k e, Solvency 2. Komisia hovorí o prémii likvidity a o štruktúre, ak bude ohrozená likvidita trhu. Tento koncept podľa mňa je veľmi pochybný naozaj veľmi pochybný. Nechcem to tu nejako posudzovať podrobne, ale už teraz môžem povedať, že je potrebné eh, zabezpečiť dostatočné informácie na tom, aby sme mohli rozhodnúť o eh, ďalšom postupe. Komisia sa eh, veľmi rada odvoláva na budúce vykonávacie opatrenia, ale nemôžeme pripustiť, aby takéto dôležité texty z rámcovej smernice boli bez konkretizácie a bez možnosti vyjadriť sa zo strany parlamentu. E, to isté platí aj o technickom vstupe pre štandardné formuly, ktoré na základe e, návrhu komisie by mali spadať pod EOPu. Tu musím povedať, e, že dôležitý je bod A. EOPA má za úlohu vyhodnocovať fungovanie ratingových agentúr a taktiež porovnávať ich s hodnotiacou tabuľkou. Komisia sa odvoláva na porovnanie s vlastnou smernicou, vlastnom kapitále CAD, ale e, je tu niekoľko konfliktných bodov e, s naredením CAA z hľadiska kompetencií v povoľovaní ratingových agentúr. E, ďalší dôležitý bod pre diskusiu podľa mňa je tiež kvalitnosť tretich štátov. Komisia predpokladá, že takéto obdobie by malo mm, trvať 5 rokov bez nejakých e, dôsledkov. E, z toho majú profit niektoré záujmové skupiny, ale aj e, poisťovne z tretich krajín. V každom prípade by tie úspory kapitálu sa obmedzili na 50 miliard eur. Preto si robím starosti o, obcie opcie členských štátov v článku 227 a 200 60. Ako chceme zabezpečiť eh, spravodlivé podmienky na medzinárodných trhoch a, taktiež pravidlá hry a, a taktiež rovnaké podmienky pre všetkých, keď zavádzame takéto opatrenia, ešte nie je celkom jasné, eh, aká bude situácia o 5 rokov, ako sa bude pokračovať v tomto smere. Je tu potenciál konfliktov, eh, ktorý súvisí aj s navrhovanými prechodnými opatreniami vo výške 3, respektíve maximálne 10 rokov. Návrh komisie právneho hľadiska e, nie je e, dosť pevne postavený. Pre mňa je tu veľký nedostatok e, rozhodovacích právomocí parlamentu. Tie maximálne prechodné lehoty nie sú jasne stanovené v smernici, ale tie konkrétne lehoty to fázovo, ktoré súvisia s platnosťou Solvency 2 na želanie komisie, sa uvádzajú iba vo vykonávacích opatreniach a tým pádom parlament by mal možnosť iba vyjadriť sa e, áno alebo nie a to súvisí s celým balíčkom e, vykonávacích opatrení ja ako spravodajca musím preveriť eh, eh, v prechodných eh, opatreniach, či sú naozaj nevyhnutné a či by sa dali zapracovať aj do právneho rámca. Je však potrebná aj analýza budúcich opatrení tohto druhu. Niekoľko bodov som vynechal zo svojej prezentácie, ale sú k dispozícii v pracovnom dokumente, ktorý všetci kolegovia dostali. Rád by som ešte upozornil hm, kolegov na um, časový plán komisie, ktorý na prvej strane, musíme eh, podľa mňa sa zamyslieť nad lehotou eh, implementácie pre program Solventnosť 2. Ja eh, nechcem predĺžovať tento proces, ale ak komisia si prenechala tak veľa času, musí aj parlament mať v dispozícii dostatok času na to, aby sa zabral toto smernicou seriózne. Podľa mňa otázka toho, či E, ten časový plán pre solventnosť 2 bude, taký ako navrhuje komisia, nie je celkom bezpredmetná. Musíme sa k tomu vyjadriť. E, ďakujem pekne za pozornosť a už teraz sa tešíme na e, príspevky a vyhodnotenie mojich kolegov. Ďakujem. Eh. Ďakujeme pekne, pán Balc. Teraz pán Peter Skinner. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa taktiež poďakovať spravodajcovi za veľmi rýchly eh, by veľmi operatívny prístup z hľadiska predĺženia dokumentu, ale ten čas, ktorý potrebujeme na to, aby sme vôbec zvážili, aby sme sa vyjadrili k tejto smernici, e, nedostatočne musíme e, predsa dosť podrobne preskúmať e, takýto mimoriadne dôležitý dokument, ktorý sa týka výkladu solventnosti 2 a podľa mňa je to tiež v následnosti na systém Omnibus 1 aj v súvislosti s eh, orgánmi, ktoré boli práve vytvorené, eh, tak ako ste navrhli. Mali by sme eh, to naozaj takto podrobne preskúmať. Ja s tým teda plne súhlasím. 15 mesiacov to trvalo celé, preto je potrebné, aby keď začneme hovoriť o tomto procese, sme na toto nezabudli. Pre Solventnosť 2 je toto dôležité a taktiež je to dôležité ako aj Omnibus 2 sám o sebe. Preto táto práca je dosť špecifická, ale súhlasím so spravodajcom v tom, že je to dosť technická činnosť, dosť odborná činnosť, nie až taká politická. Sú to skôr riešenia, ktoré hľadáme a podrobnosti nejde tu o nejakú vynaliezavosť nových eh, problémov alebo vytváranie eh, nových eh, um, obchádzok solventnosti 2, ako niektorí by možno chceli. Je tu potrebné zvážiť viacero bodov, už e, ich čiastočne pán Balc spomenul, nebudem e, zachádzať do podrobností, ale mm, prvá vec, ktorú treba povedať, je, že musíme rozlišovať medzi delegovanými aktmi a regulačnými technickými e, štandardmi. Podľa mňa je užitočné využiť výsledky práce pána Sančeza Perseda, ktorý bol spravodajcom pre Omnibus 1. Viem, že vy ste sa veľmi aktívne zapájali do týchto rokovaní vtedy. Z hľadiska časového plánu už Ehm, nesmú to byť len usmerenia, ktoré stanovila komisia z hľadiska tých ehm, prechodných opatrení. Aj tie je potrebné zvážiť v našich rokovaniach. Príkladom sú hybridné nástroje, napríklad v súlade s súčasnou legislatívou e, je 15-ročné prechodné obdobie, zatiaľ čo e, v súčasnom návrhu je iba 10 rokov. Musíme byť konzistentní teda toto bude potrebné ešte prerokovať eh, z hľadiska transatlantickej a globálnej konvergencie. Tu eh, zjavne musíme zohľadniť aj tretie krajiny a ich firmy, ak chcú pôsobiť eh, tu u nás, ak chceme, taktiež zabezpečiť vhodné ekvivalenty. Um, je dosť komplikované Um, poňať, e, ako fungujú e, rôzne, teda všetkých 54 e, štátov z USA. Je to spojené s mnohými komplikáciami. Myslím, že to, že spravodajca žiada, aby sa zriadili štandardy pre tie kľúčové oblasti, ktoré sme nemali možnosť ešte preskúmať dostatočne podrobne, podľa mňa by bolo vhodné venovať sa napríklad prémiu likvidity, e, tak ako doposiaľ. Netýka sa to niektorých iných oblastí, o ktorých sme hovorili v rámci solmetnosti 2, ale musíme e, o tom hovoriť podrobnejšie. Potrebujeme e, ďalšie informácie na to, aby sme mohli zaujať stanovisko. Myslím, že vychádzajúc z hypotetických cien je to skutočne veľmi veľkým strašiakom, ale keď sa pozrieme E, na to, akú hodnotu e, má skutočné imanie. E, veci sa trošku začínajú vyjasňovať. Musíme však dodržiavať moratórium. Nesmieme pripustiť, aby prešli problémy zo solventnosti 2 nesmieme, aby k tomu došlo a musíme to povedať otvorene aj všetkým tým, ktorí navrhujú takýto postus postup e, z hľadiska e, rozšírených právomocí pre EIOPu. Nuž e, ja som za to, aby EIOPA mala také právomoci, ktoré dokáže splniť. Už sme hovorili o praktických aspektoch priameho dohľadu a priameho zapojenia sa do tohto dohľadu. Podľa mňa to je veľmi správne, ale solventnosť 2 je smernica, nie je to nariadenie. A myslím, že Mm, keď sa pozeráme na rozšírenie právomoci, či už je to na úrovni komisie, ja som veľmi rád, že je tu komisia, možno by mohla vystúpiť neskôr v diskusii, um, kde si myslí, že tieto právomoci budú relevantné v budúcnosti, nie v súčasnosti. Podľa mňa toto by bolo potrebné vysvetliť, eh, o čo tu komisie ide, pretože ja celkom nechápem, do akej miery je rozumné rozširovať tieto právomoci a zavaliť EOPu eh, príliš veľkým množstvom práce Povedzme si otvorene, máme pred sebou dosť veľa práce. Už teraz sa teším na spoluprácu s pravodajcami, najmä s pánom Balcom. Ďakujem. Sylvie. Áno, budem veľmi stručná, aby som najskôr poďakovali, poďakovala pánu Kárcovi za to, že tak rýchlo vypracoval tento dokument. Ďakujem mu za to, že vzal ruky do rúk a že to urobil pokojne, pretože vzhľadom na čas, ktorý sme mali na úvahy z našej strany. Sledovali sme diskusiu o balíčku o dozore, ale moja hlavná, hlavná obava je, aby sme boli koherentní s tým, čo sme v tomto balíku vytvorili. Samozrejme, že to vyplýva z pracovných dokumentov, z pracovných dokumentov všetky E, aspekty, ktoré boli dobre zvládnuté, pokiaľ ide o delegované akty a podobne. Takže toto je dôležitá vec. A ďalšia vec, ak skutočne chceme e, mať dohľad nad solventnosťou 2, 2, tak vo všeobecnom kontexte sú tu nové kapitálové požiadavky pre banky. Musíme mať víziu takú spoločnú o tom, čo sa bude žiadať od tohto sektora. A úplne posledná pripomienka, je to skôr otázka, to, čo sa deje v Japonsku, či to nebude mať dopad na niektoré poisťovacie subjekty, um, ani nevieme, ako sa celá tá katastrofa skončí, takže musíme to mať na zreteli a dotkne sa to niektorých európskych podnikov alebo nie. To je nový prvok v balíčku dohľadu. Ešte raz ďakujem a sme k dispozícii spravodajcu, aby sme mohli spolupracovať. Filip. Filip. Well, Myslím si, že to spätné svetlo nám vytvára tu nejakú radiáciu, neviem, čo sa deje. Ale v každom prípade e, ja tu zastupujem Svena a poznám tieto veci len málo, takže upozornite ma, ak urobím nejakú chybu. Načasovanie, to je niečo, čo chápem, ale vítame tú skutočnosť, že máme čas na to, aby sme to urobili dobre, nie je to drobná vec a ak to chceme urobiť správne, tak vítame váš návrh e, k časovému harmonogramu. Tiež, a toto hovorí Sven, ale ako like, môžem s tým súhlasiť. Jasnosť vášho pracovného dokumentu je naozaj užitočná, aj keď e, nechápeme tú vec celú. Teraz niekoľko obáv, ktoré by sme chceli vyjadriť. Poprvé, pokiaľ ide o mediačné právomoci IOP, nechcem, aby tá, toto nariadenie omnibusu bolo využívané ako mm, mm, nejaké, nejaká zmena právomoci, ktoré sme dali IOP, keď sme vytvorili nariadenie, ktoré bolo pôvodom IZAS. Takže toto by nemali byť nejaké zadné dvierka na tento účel. Po druhé, e, táto likviditná prémia. Neviem teda, či nedávame neprimeranú výhodu pre priemysel tým, že toto urobíme inými slovami. Ak sa to vytvorí, tak by to malo byť e, obmedzené, aby sa nestali takéto veci. Potom článok 260. E, Chceme, aby toto neboli nejaké otvorené zadné dvierka na oslabenie celého ustanovenia. A štvrtý komentár k prechodnému obdobiu. Toto považujem, hoci nemáme text e, komisie, ale aj k CRD 4 a k Bazileju 3, e, veľmi sa obávam toho, že potenciálna dĺžka prechodného obdobia, teda to je to, čo ma trápi. Keď sa pozrieme na to, čo robíme, a už som to povedal predtým, po vládach, ktoré sú vysoko zadlžené, žiadame ich, aby si upratali doma a neviem, prečo my by sme mali mať také dlhé prechodné obdobie pre priemysel, pre spoločnosti, ktoré sú aktívne na eh, finančných trhoch eh, prečo by malo byť toto obdobie také dlhé, keď vlády to musia urobiť tak rýchlo. Mali by sme zabezpečiť to, aby sme sa rozhodli správne a ja mám obavy, a, a ak dáme príliš veľa právomoci pre komisiu, aby určila dĺžku prechodného obdobia, zatiaľ čo my vieme, že priemysel e, lobuje a že cieľom je komisia a my teda vieme, že toto je ich najefektívnejší nástroj. Ak chceme znížiť eh, túto, tento efekt, a podľa mňa by sme ho mali znížiť, tak by sme mali mať dostatočnú právomoc tu v parlamente a zabezpečiť to, že budú musieť podliehať nejakým pravidlám. Nebude to pre nich ľahký e, prechod, nie je to ľahké pre občanov, pre vlády, neviem prečo by to malo byť ľahké pre priemysel. Bude to ťažké, bude to tvrdé a proste to je život. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dám komisii o chvíľočku, ak tu niekto je. Áno, som si istá, že áno. A zo Solventnosť 2 niektorí prežili a sú tu. A teda myslím, mysleli sme si vtedy, že vieme, čo robíme a myslíme si to aj teraz. Nie sme celkom spokojní s viacerými návrhmi. Neviem, Filip, či ste dosiahli nápravu u tých, ktorí teda neplnia svoje pravidlá. Uh, sú tam špeciálne záujmy viacerých členských krajín v solventnosti 2 a je tu to silné lobby, e, ktoré e, teda je tu na strane priemyslu. Ja nemám námietky voči ľuďom, ktorí sa snažia presadiť svoje e, záujmy, len musia si uvedomiť, že my o tom vieme. Takže teraz by som dala slovo komisii. Ďakujem za slovo, pani predsednička, a ďakujem aj spravodajcovi za pracovný dokument, ktorý vytýčil veľmi jasne záležitosti. A ďakujem kolegom vo výbore za otázky a rád by som sa vyjadril k niektorým témam. Predovšetkým k časovému harmonogramu pri predkladaní tomuto tohoto návrhu. Viem, pán Palt, že ste spomenuli 15 mesiacov. Myslím, že to ste trošku prehnali, pretože museli sme z právneho hľadiska čakať, kým bude hotová Omnibus jednotka. Preto komisia pôvodne mienila predložiť svoj návrh v septembri, ale tento balíček sa odsúhlasil neskôr, ako sa predpokladalo a preto sme museli počkať, až kým bol tento balíček publikovaný v oficiálnom vestníku a práve preto to bolo tak dlhšie, ale nie až 15 mesiacov. Myslím si, že to bolo menej. V tomto návrhu sme sa snažili byť čo najvernejší omnibusu 1, pretože sme vedeli, že keby sme neboli, vychádzali z omnibusu 1, tak by nás kritizoval poisťovací sektor za to, že uvádzame, zavádzame niečo nové, než to, čo sa predtým schválilo. Teraz poistné za nelikviditu. Pán Balci, je pravda, že tento koncept je čosi ako deus ex machina. Je to vy, vyústenie diskusí za ostatných 15 mesiacov s členskými štátmi poistné za nelikviditu je čosi, čo sme začali rozoberať až po finančnej kríze. Uvedomili sme si, že firmy možno majú záväzky, ktoré sú fixné stále, ako, ako keby stále aktíva, ktoré boli zainvestované, takže sa s nimi nedá hýbať. A potom by firma, keď tieto záväzky hodnotí, by mala mať možnosť takéhoto nového nástroja. Pani predsednička v tomto výbore sme sa už zaobrali vecou, o ktorej chcem teraz hovoriť a treba objasniť, o čo ide. Pri poisťovníctve máme uniformné rovnaké pravidlá. Ďaká vám, ďaká vášmu parlamentu aj vďaka zložitým rokovaniam s parlamentom máme takéto jednotné pravidla. Veríme, že ak sa treba rozhodnúť, treba sa rozhodnúť na celoeurópskej unijnej úrovni a presne tak to je v prípade EIOPy, preto si myslím, že text na niektorých miestach, e, kde sa majú rozhodnutia pripisovať EIOP, treba vyjasniť. Myslím si, pán Skinner, že by sme nemali opäť otvárať rokovanie k solventnosti 2, Myslím si, že to bol veľký úspech v tom zmysle, že sme vypracovali systém, ktorý funguje a ktorý naozaj vyriešil niektoré oblasti, ale je priskoro na to, aby sme začali o solventnosti 2 diskutovať, kým sa osvedčila v praxi. Posledná kvantitatívna štúdia dopadu, správa o nej bola publikovaná nedávno EOPou v tejto štúdii a po nej budeme hovoriť s členskými štátmi a aktérmi o dôsledkoch, ktoré je možné vyvodiť z tejto štúdie o kvantitatívnom dopade. Je to najvyššia štúdia, najrozsiahlejšia štúdia hospodárskeho sektora, ktorá bola kedy na unijnej úrovni vypracovaná a súčasťou bude aj preskúmať prechodné obdobia. Pani predsednička, ja dúfam, že budeme schopní v istej fáze sa dostať do súladu s znením, kde by malo byť jasne špecifikované, aké budú prechodné obdobie, obdobia, pretože naozaj transparentnosť je čosi, čo sa pokúšame dosiahnuť. Budeme však o tom vedieť viac, keď si preskúmame údaje z predmetnej štúdie. Hovorilo sa tu aj o právomociach EIOPy Myslím si, že máme pred sebou obrovské ťažkosti pri tvorbe technických štandardov, odborných štandardov. Myslím si, že harmonogram do roka 2011 máme lehotu je naozaj nerealistický. To sa nedá dodržať, to treba takisto doriešiť aj v rade, kde budeme musieť si nastoliť inak priority, pohovoriť si o tom, čo je realistické a čo nie, pretože pre implementáciu e, smernice Solventnosť 2 je to veľmi dôležité. Záverom, pani predsednička, myslím si, že komisia e, víta to, čo vypracoval spravodajca. Tento pracovný dokument bol cenný, takisto vaše otázky a odpovede. Chceme mať dobrú smernicu Omnibus 2. Myslím si, že je skutočne dôležité aby sme prešli toto znenie, ale Solventnosť 2 je veľký projekt, ľudia čakajú, kým sa zrealizuje a všetky úsilia, ktoré boli vložené do tejto smernice, e, súvisia s miliónmi eur a keby sme mohli do 1. januára 2013 tieto veci doriešiť, je to skutočne, bolo by to skutočne veľmi dobré, aby sa zúročili všetky úsilia, všetky inštitúcie. Ďakujem. Ďakujem, hovorí podpredsednička chce teraz hovoriť s Feebox. Ak dovolíte, e, ja e, nechcem preťahovať e, dnešnú schôdzu, keďže vonku je tak pekne. Chcem sa poďakovať všetkým deňovým spravodajcom, všetkým rečníkom za ich pripomienky a poznámky. Ďakujeme taktiež pánovi Olemu za ich pripomienky. Domnievam sa, že sme na dobrej ceste a že to základné posolstvo z nášho dnešného stretnutia eh, je jedno, na čom sa zhodneme. V podstate eh, všetko chcem k tomu pristupovať skôr technicky, odborne, nie až tak politicky. Ja aspoň to nemám v pláne ako spravodajca nejako predpisovať, aby sme eh, tie určenia zo Solvency 2 nejako zapracovali do tohto nového návrhu. E, ja by som rád povedal, že je to potrebné poňať tak ako náš predchodca, e, skôr odborne, technicky a tak ako povedali aj ostatní spoluspravodajcovia, e, chceme to poňať vecne. Už teraz sa teším na najbližšie týždne na spoluprácu, to platí aj pre komisiu a celý tým, ktorý s nami bude spolupracovať. Myslím, že toto bola veľmi dobrá a plodná prvá výmena názorov a uvidíme, ako to bude ďalej. Ďakujem. Thank you very much. That... Ďakujem pekne. Myslím si, že toľko k dnešnému stretnutiu. Uzatváram ho a zajtra o 9. ráno budeme pokračovať výmenou názorov s komisárom pre hospodárskú súťaž pánom Almuniom. Ďakujem.